Dobrý, dobré odpoludnia, kolegovia. Začneme, lebo máme bohatý program na dnes popoludní. Ďakujem tým, ktorí prišli na čas. Ak súhlasíte s tým, tak budeme považovať program za prijatý. A teraz niekoľko oznámení predsedu. V prvom rade jazykový profil. Nemáme chorvačtinu, geoštinu ako tlmočenie a e, pod pravidlom 205 máme niekoľko pravidel niekoľko oznámení. Pán Pini bola sa spravodajkyňu SAD, automatická výmena údajov. Pán Štetina z EPP je spravodajca automatickej výmeny daktoskopických údajov. A k tiež pri automatickej výmene údajov. Pán bonis, EPP je za spravodajcu pri vy, e, implementovací, implementovaní pravidel pre psychoaktívne látky. Pani Skali EPP je pre európske cez, informácie o cestujúcich. Pán Hemenec Peser z EPP bol znovu potvrdený za spravodajcu k druhému čítaniu návrhu smernice parlamentu a rady pre rámce rozhodnutí rady 2477 z 25. oktobra, kde sú minimálne normy týkajúce sa krimel, trestnoprávnych sankcií. Pán Pinelisku je, je spravodajcom LIBE e, správy z vlastnej iniciatívy Pán Pavel z FED je spravodajcom tejto, týchto vecí. Mauricius a EU, EU a Sečeli, dohoda medzi Bahamami a EU, medzi EU a Barbuda, Antigua a Barbua, potom sa neveza. Tak to všetko sa týka zrušenia vízovej povinnosti pre krátkodobé pobyty. Schvalujete tieto odporúčania, takže sú schválené. Potom delegované implementované 18. septembra parlament dostal návrh vykonávacieho rozhodnutia Predsa 2017-2572 o prijati pracovného programu pre 2017 a financovanie akcií Unii na, v rámci azylu, migrácie a integračného fondu. 14, 2014. On 19 septembra sme dostali návrh rozhodnutia komisie, ktorým sa modifikuje rozhodnutie komisie o implementácii 1. marca 2017, ktorým sa prijímajú ročný program práce DG Spravodlivosti. A základným aktom je nariadenie, je nariadenie prijatie týchto vykonávacích aktov boli, e, bolo oznámené 29. septembra všetkým príslušným výborom podľa a bola určená vnú, interná lehota pre námietky. Ak máte námietky, tak prosím, pred, do 6. oktobra informujte Líbe sekretariat a posledné oznámenie je, že budeme elektronické hlasovanie dnes o 6.25, takže prosím, prineste si svoje hlasovacie karty. Potom je tu ešte jedno oznámenie predsedu. To je delegácia Libe minulý týždeň do Tuniska boli tam viacerí zástupcovia za predstavitelia vlády parlamentu Lipska, Libyjská a Tuniská občianská spoločnosť, novinári, ako aj iné organizácie medzinárodného charakteru, ako UNCEF alebo NIMO. Ešte sme sa stretli libýsky a talianskí pobrežnej strážnici. Získali sme informácie z prvej ruky pre migráciu a kontrolu hraníc v súvislosti so centrálnou libyskou trasou. Spomínam to preto, že kolegovia možno by chceli vedieť, že sa ukázalo úplne jasne, a delegácia mala taký pocit a chce, aby ste vedeli, že dlhodobé riešenia pre migráciu sú veľmi potrebné a na to, aby sa dosiahla stabilita v regióne, vyhľadávanie a záchrana zostáva prioritou a je to všetko veľká výzva z hľadiska činnosti medzinárodných organizácií vrátane EÚ, pretože chceme zabrániť kriminálnym skupinám a v ich činnosti. Treba tu spomenúť ešte aj situáciu v Tunisku a potrebu prijať u nich vnútroštátnu e, legislatívu v oblasti eh, azylu a migrácie, potom azylová politika, pokiaľ ide o uznanie z faktorov. Delegácia dostala aj eh, informácie ďalšieho charakteru, ale po, podrobnú správu dostanete v najbližších týždňoch. Minulý týždeň som bola ja v tejto delegácii a chceli sme vás informovať dnes o tom, ako vyzeral okamžitý výstup tejto delegácie, ktorej činnosť bola naozaj veľmi aktív, e, intenzívna, pretože my ako výbor, ako viete, sa do tohoto e, zapájame intenzívne. A ak nemáte žiadne ďalšie otázky, tak môžeme prejsť rovno k bodu 3. A to je náš mini-hearing, ktorým hodnotíme politiky a stav v našej európskej legislatíve. V prvom rade by som chcel privítať rečníkov, ktorí sú tu a zameriavajú sa na hodnotenie politiky v oblasti narkotík v EÚ 20. júna 2017 Rada prijala druhý akčný plán na vykonávanie Európskej stratégie pre drogy do roku 2020. Je to teda návrh činnosti na najbližšie tri roky. Dnešné prezentácie sú predstavitelia EÚ, inštitúcií, agentúr, zainteresované strany, experti a takto sa oboznávime s aktuálnymi výzvami. A samozrejme, e, vychádza sa aj z práce, ktorú vykonal náš spravodajca. A e, ďakujem všetkým zúčastneným, ktorí sú tu dnes popoludní s nami. Určite si počujeme zaujímavé prezentácie. Začneme tým, že si vypočujeme prezentácie, by som bol rád, keby prezentácie trvali 8 minút. A 10 e, minút potom pre štúdiu parlamentu a potom budeme mať otázky a odpovede. Najprv budeme mať pána Daniela Labota, zodpovedného za inštitucionálne otázky v Európskom centre pre monitorovanie drog a drogových závislostí a bude nás informovať o posledných trendoch e, na základe správy v Európskej únii. Takže nech sa páči, pán Balota. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem po, pani, poslanky, pani poslankyňa poslanci. Budem veľmi stručný. Poviem len štyri veci e, pomedzi tých mnohých, ktoré sú v našej výročnej správe. Budem riešiť štyri dôležité vody, to je nadmerná dávka, potom nové psychoaktívne látky, nové drogy, potom musíme hovoriť o kanabise a potom vyhodnotenie tejto problematiky. Nie sú to veľmi dobré správy, ale už tretí rok za sebou vidíme nárast úmrtí spôsobených nadmernou dávkou, predávkovaním. Je to v dôsledku toho, že heroín je ešte stále prítomný, ale vidíme aj nárast syntetických drog, ktoré vstupujú na trh a prispievajú k tomuto nárastu. Znepokojuje nás to, že to vidíme vo všetkých vekových skupinách. Nie je to len problém, ktorý by sa týkal starších narkomanov. To, čo ďalej vidíme a jasne hovoríme, je, že prevencia predávkovania v Európe je možná. Je možné znížiť predávkovanie, ak sú veľmi dobré, ak máme dobré klinické E, možnosti, ktoré fungujú. A potom máme aj naloxonové režimy. Je to veľmi kontroverzná téma, nie je všade politicky priechodná, ale zachraňuje život tento liek. A tento liek umožňuje resuscitáciu ľudí, osôb, ktoré sú v predávkovacom šoku, ktorí by inak umreli. A Európska organizácia pre lieky dala povolenie na využívanie naloxonu. V niektorých v siedmých krajinách existujú aj nástroj na e, požívanie, kde sa berú drogy. Je to veľmi kontroverzné, ale je dôkaz, že to funguje, keď chceme zabrániť takýmto úmrtiam. Toto je oznámenie Lisabonskej kon- o Lisabonskej konferencii minulý, budúci rok kde budú tisícky prítomných hovoriť o skúsenostiach. Vydáme aj prvého európskeho sprievodcu o zdravotnej a sociálnej reakcii na drogový problém. Máme dostatok znalostí o tom, čo funguje alebo nefunguje v oblasti narkotík a čo funguje alebo nefunguje v sociálnej oblasti. Takže povieme, čo vieme, pokiaľ ide o typ látok, o reakciu na konkrétne skupiny, pretože tieto procesy sú rôzne keď hovorí, či, podľa toho, či hovoríte s dieťaťom, migrantom, staršou osobou, ktorá požíva drogy, zraniteľnými osobami. A jedna vec je potom ešte, ja neviem, väznice alebo rôzne festivaly, nočný život. Takže e, v oktobri by sa vydá tento sprievodca. Potom druhá oblasť sú nové psychoaktívne látky tento rok hovoríme o syntetických narkotikách, ktoré sú rastúcou hrozbou. Nie je to tak ako v USA, kde je epidémia a je to naozaj je to veľký problém, ktorý, e, ktorý trápi e, Trumpovú administratívu a chcú prijať tvrdé opatrenia na to, čo je národná kríza. Zatiaľ nie sme ešte tak ďaleko, asi nikdy tak ďaleko nebudeme, ale musíme o ňom, o tejto hrozbe hovoriť. Keď sa na to pozriete, tak vidíte, že oznamovanie nových droh narastá od roku 2010 Každý rok máme vyše 600 látok, 240 látok je len pod medzinárodnou kontrolou ale vidíme, že na trhu sa objavujú nové látky rýchlosťou 2 každý týždeň, ale v roku 2016 došlo k určitému poklesu. Nevieme, či je to e, či je to výsledok politik alebo čoho. Vidíte tu aj zoznam umelých e, e, opiatov, ktoré sú veľmi silné. A toto sú nové fentaly, ktoré spôsobujú hlavy bol, Veľmi výrazne sa vyskytujú a na jednu dávku stačí veľmi malé množstvo. S jedným kilom fentanylu dosiahnete veľké množstvo drog a zasúbite veľmi rozsiahlo trh. Tu vidíte jednu dávku heroínu, a jednu dávku karfentanilu. Vlastne tam nič nie je. Vidíte tam len 2 mg na to, aby ste dostali svoju dávku. A v USA sa ukazuje, že investícia 8 až 12 tisíc dolárov umožní zarobiť až 5 miliónov dolárov, keď vyrobíte kilo E, karfentanilu zarobíte milión, 5 e, miliónov, takže to je obrovský trh, obrovský, obrovská príťažlivosť. Potom kanabis. Musíme o ňom hovoriť. Je to najčastejšie konzumovaná droga a najviac debatovaná droga v EÚ. Ako mnohí ľudia dokázali, jeden zo štyroch dospelých už ochutnal v Európe kanabis Avšak si myslíme, že toto sú, že, že máme len asi 3 milióny, teda 1% európskej populácie, ktoré sú pravidelní používateľia. Je to veľmi bežná droga, ktorá má rôznu štruktúru používania v jednotlivých krajinách, ale dôležité je, že každý rok vyprodukuje na čiernom trhu okolo 9,3 miliard eur Kanabis je droga, ktorá predstavuje 80 zaistení e, policajnými zložkami a veľmi významne prispieva k, k trestnej činnosti v Európskej únii. Ďalej monitorujeme aj to, čo prebieha, sa deje v USA, v Uruguayi v oblasti kanabisu. Došlo k nejakým e, zmenám a legalizácii, ale v Európe žiadna vláda momentálne neuvažuje o legalizácii v rámci legislatívy, ale tá dekriminalizácia a depenalizácia týchto drog je veľmi e, debatovaná téma v médiách, v spoločnosti, v parlamentoch jednotlivých štátov. MCDDA poskytuje službu, že, e, kde si môžete vyhľadať aktualizáciu politík a by ste aj vedeli napríklad, čo je dekriminalizácia, známe ten režim v Portugalsku a poskytujem informácie o drogovej legislatíve v EÚ. A na záver niekoľko slov ešte o hodnotení. Máme takého sprievodcu, ktorého pripravujeme a vydávame. Je to posúdenie výsledky našej drogovej politiky, aby sme vedeli, ako upraviť národné stratégie. V tejto mape vidíte krajiny, ktoré menia svoje politiky. Tmavé sú tie, ktoré majú pol- len politiku o nezákonných drogách Tie svetlejšie krajiny sú tie, ktoré začínajú hovoriť nielen o zákonných drohách, ale aj o alkohole, tabaku a, e, hráč, e, a hrách. Sa, e, ta, čiže o všetkých možných závislostiach. Majú politiky pre všetky rôzne pali, e, politiky pre rôzne závislosti. A to všetko je dôležité a musíme tieto stratégie poznať a posudzovať ich, aby sme vedeli, či sú účinné, aby keď je to potrebné, sa zmenil kurz. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem, pán Balota, za túto prezentáciu. A teraz prejdeme k e, ďalšiemu rečníkovi z Európskej komisie vedúcej útvaru pre, tiež pre drogové otázky. E, dávam slovo pani Stigelovej, 8 minút, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda, ďakujem vám za to, že ste ma pozvali aj na túto rozpravu. EMCDA z hľadiska e, tvorenia politík e, vytvára jednak správy a takisto usmernenia a názo, nástroje na vytváranie stratégie proti, boja proti drogám a akčných plánov, ktoré sa týkajú takejto stratégie. Hlavným úspechom hm, protidrogovej stratégie EÚ, ktorá už existuje niekoľko rokov, je to, že vlastne vytvára e, celoeurópsky strategický rámec e, pre zainteresované strany a členské štáty v Európskej únii a poskytuje usmernenia o tom, ako vytvárať konsenzus v tejto oblasti. Toto je teda ten hlavný výsledok tejto protidrogovej stratégie a súčasná protidrogová stratégia je naplánovaná do roku 2020, ale E, my už e, sme vyhodnotili prvý akčný plán a hodnotíme ho, ktorý sa týka tejto protidrogovej stratégie. Tento rok e, spoločne s oznámením na našich webových stránkach, kde sú výsledky tohto hodnotenia. A takisto sme sa zaoberali možnosťami zlepšenia a to sa odráža v novom akčnom pláne pre drogy s prijatom 20. E, júna tohto roka. V prvom rade e, poviem niekoľko slov o výsledkoch hodnotenia. Hodnotenie e, zistilo, a hodnotenie, ktoré sa týkalo zníženia dopytu po Eh, drogách eh, zistilo, že eh, sa znižuje povedzme dopyt, ale tie trendy sú stále ešte zmiešané, takže ten obraz je taký zmiešaný, pokiaľ ide o dostupnosť a preventívne opatrenia, ale údaje nehovoria o tom, že by sa situácia nejak šírila alebo zvyšo, že by sa zvyšovala, zvyšoval dopyt a pri spôsobené zdravotné rizika a škody vo všeobecnosti. Pokiaľ ide o zníženie ponuky drog, e, došlo k zlepšeniu v rámci spolupráce pri presadzovaní práva, ale hodnotenie zistilo, že e, tie, tá ponuka drog sa v zásade nemení, to znamená, e, že sa v zásade objem drog, ktoré sa ponúkajú, neznižuje a ani tie protizákonné látky sa jednoducho za posledné roky nejak neobmedzili, pokiaľ ide o ponuku a počet e, drogov, e, trestných činov súvisiacich s drogovou závislosťou dokonca narastá. A pokiaľ ide o medzinárodnú dimenziu, tu e, narastá spolupráca v rámci Európskej únie aj na medzinárodnom poli, pokiaľ ide o drogy. A Európska únia čoraz e, viac e, sa ozýva jednohlasne na týchto fórach a ten jej hlas je čoraz silnejší. Takže e, vedomosti o drogách sa zlepšili aj vďaka rôznym aktivitám. Ja budem hovoriť o jednej EMCDDA sieť ktorá obsahuje kontaktné body vo všetkých členských štátoch Európskej únie plus Turecko a Norsko a poskytuje nám potrebné vstupy pre vytváranie politik, to znamená potrebné informácie, vedomosti, ktoré sa týkajú drog. A potom máme samozrejme e, orgány ako Europol a CEPOL, ktoré takisto prispievajú e, k vedomostiam a k výskumu e, týkajúcemu sa drog. Takže záver hodnotenia bol taký, že je zhoda zainteresovaných strán o tom, že treba pokračovať v procese boja proti drogám a takisto, že je potrebný nový akčný plán pre drogy navrhnutý komisiou v marci tohto roka. Ako som povedala, bol prijatý počas malckého predsedníctva na rade v júni tohto roka. No tento akčný plán nie je úplne nový, stále je zarámovaný stratégiou, ktorá existuje a ktorá bude trvať do roku 2020, ale obsahuje niekoľko významných aktualizácií, o ktorých by som chcela teraz hovoriť. Takže čo sa tu vyskytlo nového, pokiaľ ide o ten pilier znižovania dopytu po drogách. Máme opatrenia v akčnom pláne, ktoré sa týkajú nových eh, technológií, informačné, komunikačné technológie na prevenčné účely, pretože tam sú určite možnosti, ktoré možno využiť. Sú opatrenia, ktoré sa zameriavajú na konkrétnu časť eh, populácie a to sú starnúci užívateľia drog. To je problém, ktorý sme predtým nemali. Sú opatrenia zamerané na e, drogovú závislosť medzi zraniteľnými komunikatami, ako sú migra- komunitami, ako sú migranti a podobne. A máme aj e, e opatrenia na zvýšenie e, alebo na zlepšenie e, situácie, pokiaľ ide o obmedzovanie e, negatívnych následkov a škôd spôsobených um, drogami, takže sa budujú napríklad konzumčné e, alebo kapacity na, na, na konzumáciu, to znamená asi e, vlastne tam, kde si ľudia môžu aplikovať drogy bezpečne, aby napríklad neriskovali predávkovanie. Pokiaľ ide o pilier znižovania dodávky drog, tam sú takisto nové prvky. Tu sa posúvame smerom k implementácii ukazovateľov, e, ktorí sa týkajú e, e, znižovania ponuky, najmä pokiaľ ide o mladých ľudí a MPS balík ktorý sa asi v októbri dostane na plenárne zasadnutie. To sa nám darí e, plniť a potom máme tu ešte aj alternatívne donúcovacie opatrenia a sankcie a to je niečo, čím sa zaoberá aj estonské predsedníctvo a takisto aj nové technológie využívané na predaj drog, napríklad prostredníctvom Darknetu. To je takisto pokryté konkrétnymi opatreniami. A pokiaľ ide o medzinárodnú spoluprácu, zameriavame sa v tomto akčnom pláne na to, aby Európska únia jedným hlasom na medzinárodnom fóre, aby sa reflektovali priority EÚ po prijatí tzv. UNGAS eh, dokumentu alebo dokumentu s výsledkami UNGAS E, tak aby sa to teda presadilo na medzinárodnej úrovni. A pokiaľ ide o informácie o výskume, máme tu nové opatrenia, ktoré sa týkajú zberu informácií o legislatíve o marihuane. Ako povedal kolega, to je jedna z oblastí, ktoré e, sú prediskutované vo veľkom radle v dnešnej dobe a takisto aj v rámci Európskej únie. A potom sú tu opatrenia zamerané na prepojenie financovanie teroristických skupín a aktivitami na strane bašovania e, e, migrantov a obchodu s ľudskými bytostiami. Takže toto sú nové prvky v tomto akčnom pláne. Ako som povedala, my sa posúvame už e, vlastne ku koncu tej stratégie EÚ na boj proti drogám. To má skončiť v roku 2020 a som veľmi rada, že parlament sa zapája do vytvárania novej stratégie na nadchádzajúce roky. A v tomto kontexte by som takisto chcela povedať, a to je v podstate to, čo chcem povedať na záver, že hodnotenie a externé hodnotenie EMCDDA, ktoré teraz spúšťame a ktoré sa dokončí pravdepodobne na začiatku roku 2019. Takže aj toto bude zapadať do tohto procesu budovania e, európskej stratégie na boj proti drogám. Ďakujem a teraz môžeme prejsť e, k tretej e, prezentácii a, a tu ide o, o pána Lížeja, Quentin Ližej, poradca Optimity Advisors a a ten teda bude hovoriť e, e, aj o, e, spoločne s pánom Jamesom Igerom. Takže, pán Ližer, máte 10 minút na prezentáciu tejto štúdie, ktorá vznikla vlastne s prispením výboru LIDE. Ďakujem, ja sa volám Quentin Ližej ja e, pracujem pre poradenskú spoločnosť, ktorej menu ste tu videli. Pracujeme pre Európsky parlament a komisiu DG Home e, najmä a robíme rôzne posúdenia vplyvu a ďalšie štúdie. Pán, e, môj kolega James Hill mal takisto prísť, ale bohužiaľ to dnes nestihol, takže tú štúdiu budem prezentovať ja. Takže tá štúdia mala za cieľ urobiť eh, akýsi, akýsi prehľad a hodnotenie protidrogovej politiky EÚ a išlo v prvom rade o to, aby sa eh, eh, poskytli výsledky na základe dôkazov na troch úrovniach, jednak s použitím dokumentu UNGAS, potom legislatíva a politiky Európskej únie na boj proti drogám, to sa pokrýva veľmi široko samozrejme. A potom e, konkrétne členské štáty a protidrogové politiky a ich efektivita v siedmých členských štátoch. Česká republika, Nemecko, Španielsko, Holandsko, Polsko, Portugalsko a Švedsko. Čo tu nie je napísané, ale na čo sme sa takisto zameriavali, sú tri e, krajiny mimo Európskej únie, aby sme mali porovnanie Švajčiarsko, a potom niektoré štáty v Spojených štátoch a potom, e, a to v súvislosti s kanabisom a súvisí to teda e, s touto problematikou. No a na základe e, toho zadania sme mali vypracovať porovnávaciu analýzu e, situácia v jednotlivých týchto štátoch a porovnať aj porov- prístupy Európskej únie a jednotlivých členských štátov k tejto problematike, to znamená, aká je tam stratégia a to takisto opäť v nadväznosti na e, dokument Vungas. A jedna z vecí bola identifikovať politické návrhy, a chcem tu zdôrazniť, že štúdia bola zadaná minulý rok a zverejnená v novembri alebo decembri 2016, takže veľa z tých politických odporúčaní, ktoré tu budete od nás počuť, už pravdepodobne bolo implementovaných alebo už bolo zohľadnených vzhľadom na to, čo sme počuli od predchádzajúcich dvoch e, prezentátorov. Ďalší slajd, prosím. Takže toto je e, akýsi kontext e, protidrogových politík Európskej únie, skôr taká časová línia. My sme sa na to pozerali, ale tak trochu ináč. Tu sú niektoré kľúčové prvky, napríklad vytvorenie EMCDDA v roku 1993, čo vlastne vytvorilo akýsi základ pre zber informácií a dôkazov ohľadom používania drog No a stratégia, to je takisto kľúčový prvok a myslím, že tá prvá e, bola prijatá v roku 2005, ak sa nemýlim. A to v podstate e, e, sa takisto vyhodnotilo a je to kľúčový prvok. A potom sieť Raytox, v rámci EMCDDA, e, sieť členských štátov zameraná na zber údajov a dôkazov, ktoré sa týkajú protidrogových politík v EÚ. A zaujímavé na tejto stratégii a akčnom pláne je to, že tých 5 cieľov a tie prvé dva, to znamená politické ciele, E, tam ide o zníženie e, dopytu a škôd a potom ten druhý, e, to je v podstate narušiť trhu a ako vidíte, to sú dva prvky, ktoré sú veľmi užitočné a dôležité, keď sa pozráme na tie národné politiky. Ďalšia priesvitka, prosím. Takže vzhľadom na to, že, sme, máme len, že, sme, že, že máme len obmedzený čas, nemôžem sa prizastaviť pri každej stránke z tých dvoch stoviek strán, ktoré vlastne táto správa má, ale e, pokúsime sa ilustrovať situáciu poukázom na dve konkrétne krajiny, ktoré sú veľmi odlišné, pokiaľ ide o ciele v protidrogových politikách. Poprvé Švédsko. Tam tie ciele politiky proti drogám je bezdrogová spoločnosť, ale je zaujímavé, že e, Švédsko prepája túto protidrogovú politiku s ďalšími politikami ako alkohol, narkotika, a. E, doping, ale e, to zníženie alebo teda e, dosiahnutie bezdrogovej spoločnosti, to je stále tým prvoradým, to je, to je stále prítomné ako cieľ. A tre, dalo, sa tam, dalo sa tam zaznamenať aj pomerne silná reakcia zo strany presadzovania práva protidrogových zákonov. A potom v Portugalsku ide najmä o znižovanie škôd a dôsledkov užívania drog a cieľ e, protidrogovej politiky sa zameriava práve najmä na e, toto obmedzenie škodlivých e, dôsledkov drog pre užívateľov, ale aj pre celú spoločnosť a takisto sme v Portugalsku zaznamenali eh, snahu znížiť kriminalizáciu eh, do istej miery eh, užívateľov drog, aby sa teda a nezvyšoval počet ľudí, ktorí sú uväznení v dôsledku užívania drog a je tam vlastne systém, kedy užívateľia drog, ktorí sa dopustia trestného činu, sa dostanú pred špeciálnu komisiu, ktorej cieľom je skôr tých ľudí motivovať na to, aby sa e, nechali liečiť, e, miesto toho, aby ich jednoducho len zavreli. No a pokiaľ ide o to, čo sme zistili. V prvom rade sme zistili, že sú určité prekážky pokiaľ ide o efektívnosť e, protidrogových politík a kľúčovým je, že politiky sú len jedným z prvkov, ktoré môžu ovplyvniť užívateľov drog. A to je to podľa mňa dôležité. Na to treba pamätať, pretože politiky môžu byť efektívne, ale treba ich vnímať v rámci konkrétneho kontextu a to treba mať na mysli, keď sa na tieto politiky pozeráme. Druhý prvok je, že žiadny členský štát nemal žiadny výnimočný úspech v znižovaní e, spotreby drog, alebo pokiaľ ide o všel, niektoré z tých všeobecných ukazovateľov. Takisto chcem zdôrazniť, a to je pozitívny prvok, že napriek snahám EMCDDA, ktoré e, zbieralo celý rad zaujímavých štatistík, to, ako sa niektoré tie ukazovatele zbierajú, sa veľmi líši od jedného členského štátu k druhému Švédsko má napríklad vysokú, vysokú, vysokú mieru, e, vysoký počet ľudí, ktorí zomreli z predávkovania. A toto je skôr metodo, metodická otázka, než čokoľvek iného, pretože vo Švedsku je registrovaná každá osoba, ktorá zomrela a že je tam podozrenie na predávkovanie, takže to sa tak v iných krajinách napríklad úplne nerobí. No a potom, po tretie, je trend smerom k obmedzovaniu nepriaznivých e, e, alebo negatívnych e, dôsledkov užívania drog a zvyšuje sa tolerancia voči kanabisu voči marihuane, to pán Balota tiež e, povedal. A vytvára sa v podstate v niektorých krajinách vlastne trh alebo priemysel kanabisu. 100 miliónov dolárov sa napríklad investovalo do kanabisu, do mm, výskumu lekárskeho využitia kanabisu a to sa vníma ako potenciálne nová oblasť v e, oblasti e, vedy, o zdraví a, a treba jednoducho, netreba sa vyhýbať diskusii o tomto. Treba takisto zdôrazniť význam EMCDDA, pokiaľ ide o zber štatistík a aj diskusie, ktoré iniciuje. A tu chcem zmieniť e, dve štúdie, jednak usmernenia prehodnotenie a ďalšia ešte. A potom chcem ešte hovoriť o Ungase. Tam nastal určitý posun od tých tradičných troch pilierov k siedmým pilierom. O, veľa sa diskutuje aj o tom, čo sa minulý rok odohralo na pôde Ungasu, ale je to veľmi zaujímavé, pretože je to debata, ktorá prebieha na medzinárodnej úrovni. No a pokiaľ ide o tie návrhy politík, tak eh, ja by som chcel zdôrazniť niekoľké. Niektoré z nich už sa zaviedli alebo sa práve zavádzajú pretože štúdia bola publikovaná v novembri, ale politiky na základe dôkazov sú veľmi dôležité. Pán Balota to zdôraznil veľmi dobre podľa mňa. No a efektívnosť konkrétnych politík je veľmi dôležitá. Hovoril som o príkladoch, napríklad, čo je to ten model Works Center. No a Myslím, že sa to veľmi podobá tomu, čo už sme tu počuli v predchádzajúcich prezentáciách. A potom e, výskum zameraný na dôsledky pre spoločnosť e, týchto, pokiaľ ide o tieto protidrogové politiky. Tam sa teda zameriavame na dôsledky užívania drog a aké to má širšie dôsledky pre spoločnosť. No a potom zdieľanie e, skúsenosti, to je veľmi dôležité. A potom druhá vec, ktorá veľmi úzko súvisí s celou touto rozpravou o marihuane, a pretože o tom treba hovoriť a už to tu tak správne formulované odznelo. E, jednoducho e, skutočne sa rozvinula veľká rozprava, debata a potom tu máme teda e, podpora pre prijatie toho, toho prístupu na, založeného na siedmých pilieroch pokiaľ ide o budúč, budúce stratégie Európskej únie. A samozrejme to treba vnívať, vnívať v nadväznosti na medzinárodný kontext. Ďakujem. Takže otázky až na konci e, tohto kola. A teraz stúca Europolu je e, vedúcim oddelenia pre proti organizovanému zločinu a bude, to je to pán Jari Lik,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 E, takto ďalej e, podporené. Vytvorili sme e, v členských štátov takú situáciu, kde viac ako polovica chce zladiť národný rámec s európskym rozsudkom Európskeho súdneho dvora a to bude viesť tomu, že telekomunikačné spoločnosti si nez, budú ponechávať dáta, ako napríklad IP adresy v prípade takéhoto, e, trest, takýchto trestných činov a preto by tu mala byť, e, malo by tu byť nejaké hodnotenie, pokiaľ ide o právny rámec pripravené. Ďalší slajd. Jasné, že e, taká, takéto možnosti vyšetrovania by mali byť posilnené a implementácia Európskej drogovej strategie si vyžaduje Eh, aj to, aby európske členské štáty s podporou európskych komisárov a agentúr eh, pripravili a implementovali eh, plány v oblasti drogových priorit na roky 2018-2021. Tento nástroj je, je pripravený na posilnenie prevenčného mechanizmu, pokiaľ je organizovaný zložený vážneho charakteru. Mali by vedieť, aké sú hlavné výzvy v operatívnych e, oblastiach. A potom je tu posledná vec, e, možnosť alebo schopnosti Europolu reagovať na túto e, drogovú situáciu, tie by mali byť posilnené aj v spolupráci s aktivitami členských štátov. Ďakujem veľmi pekne. To je z mojej strany všetko. Ak máte nejaké otázky, tak zareagujem. Ďakujem pekne, ďakujem aj za tento pohľad zo, zo strany E, policajných orgánov. Teraz tu máme e, zastupcov e, nadácie Duha, The Regenboch Group, čo je mimovládka z Holandska, ktorá spoločne s inými organizáciami v rámci EÚ títo ľudia sa venujú e, účasti občianskej spoločnosti na e, tvorbe, implementácii a vyhodnocovaní európskej drogovej politiky. Takže pani e, Katrin Schiffer, nech sa vám páči, vy nám vysvetľujete, vysvetlíte vaše skúsenosti v tejto oblasti, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ďakujem za pozvanie. Na toto vypočutie volám sa Katrin Šifer a pracujem pre skupinu Regenbog alebo Rainbow. E, my sa venujeme znižovaniu e, škodlivosti a teda pracovať v tejto oblasti harm reduction u nás v Holandsku. Mm, bolo mi povedané, aby som pripravila niečo o aktivitách občianskej spoločnosti na európskej úrovni a v tejto prezentácii spravím to, že stručne sa budem venovať téme Európskeho fóra občianskej spoločnosti pre drogy a takisto niektorým európskym iniciatívam, projektom, ktoré boli v minulosti alebo v minulom roku naštartované a e, pripravím rôzne závery, alebo predstavím rôzne závery a odporúčania. Sručne, pokiaľ ide o našu e, sieť, sme sieť občianskej spoločnosti, ktorá sa venuje sociálnej inklúzii a zdraví, to je náš oficiálny názov. Existujeme od roku 2004, máme financie najmä z Európskej únie, z komisie a vykonávame E, vlastne od toho obdobia taký všeobecný koordinovaný program na európskej úrovni. Máme tu členov, ktorých je približne 220, väčšinou sú to zastupcia, zastupcovia občianskej spoločnosti, takisto sú tam istí individuálni členovia a hlavným cieľom našej siete je kombinovať politiku, prax a výskum, pretože toto je, čo podľa nás v praxi je najdôležitejšie, častokrát sú dobre e, siete, ktoré fungujú na výskumnej úrovni, ale prax častokrát zaostáva. Častokrát vidíme, že práve občianske spoločnosti alebo teda mimovládne organizácie povedzme majú e, mnohé vedomosti a venovali sme sa v posledných rokoch aj e, používaniu drog a znižovaniu škodlivosti, teda harm reduction, to sú práve eh, naši členovia, tá oblasť, ktorej oni väčšinou pochádzajú a teda tejto téme sa venujeme, takisto aj téme hepatitidy C a používaniu drog. Čiže Fórum Českej spoločnosti pre drogy e, CSFD e, vzniklo na základe e, tzv. zelenej knihy Green Paper 2006 od komisie, kde bolo zdôraznené, že úloha občianskej spoločnosti je veľmi dôležitá. Dovtedy nebola žiadna formálna výmena v rámci občianskej spoločnosti, boli isté konzultácie, ale tie boli ad hoc, boli fragmentované a boli bol to vnímané, že to je istá potreba zo strany komisie vytvoriť istú platformu, kde by takéto e, názory občianskej spoločnosti sa mohli vymieňať s komisiou. Nech sa páči ďalší slajd. Ak sa pozriete na to, akým spôsobom Európske fórum občianskej spoločnosti pre drogy funguje, tak chceli sme mať istú vyváženú reprezentáciu alebo zastúpenie, pokiaľ ide o ideológiu, ako si isto viete predstaviť, sú tam isté ideologické rozdiely medzi našimi členmi, isté diskusie, ktoré prebiehajú. A takisto pokiaľ ide región, chceme byť takisto rozmanití a chceme mať transparentné výberové kritéria a takisto jasný mandát, aby sme sa uistili, že všetci vieme, čo toto fórum môže povedať alebo aký mandát má. Bolo dohodnuté, že fórum by malo mať možnosť e, kontinuálne e, pracovať, ale zároveň bolo potrebné, aby e, fórum mohlo reagovať aj na zmeny, ktoré nastávajú na scéne alebo v praxi, e, závisí aj od ľudských zdrojov, boli rôzne siete v rámci fóra. Dnes v zásade členovia vo fóre sú zastúpené, zastúpené teda tým sa to tak toto funguje a bolo dohodnuté, že e, Európsky protidrogový plán by mal byť rámcom pre diskusie. Na prvom stretnutí, ktoré bolo v roku 2007, sa tieto témy otvorili a odvtedy sa fórum stretáva každý rok, raz do roka. Boli by sme radi, keby sme sa mohli stretávať ešte aj častejšie, povedzme dvakrát ročne, ale samozrejme chápame, že sú isté obmedzenia. Myšlienka je taká, alebo predstava je taká, že členovia teda CSO, e, tieto organizácie sa môžu raz za dva roky e, uchádzať o členstvo a pokiaľ ide o vývoj od začiatku do dnes, môžeme povedať, že na začiatku to bolo veľmi náročné, pretože boli tam mnohé ideologické, mm, povedzme, diskusie až, až spory a teda na začiatku to bolo veľmi náročné dopracovať sa k nejakému e, konsenzu, ale e, alebo k nejakým praktickým výsledkom. Dnes si myslím, že môžeme povedať, že fórum je viac orientované na výsledky, e, viac také konsenzuálne fungujúce a je tam jasné riadenie, jasná organizácia, kto je predseda, podpredseda a tie jednotlivé rozhodnutia sa pripravujú spoločne s komisiou. Ideológia teda už je dnes menej dôležitá a myslím, že aj kolegovia tu spomínali ten akčný e, plán nakoniec a myslím si, že fórum e, bolo veľmi spokojné, pokiaľ ide o ten akčný plán rok 2017. Videli sme, že mnohé z našich odporúčaní boli súčasťou akčného plánu a myslíme si, že to je jeden z najviac progresívnych a akčných plánov vôbec v dejinách a vidíte, že sú tam mnohé témy, ktoré e, boli zahrnuté, E, napríklad my sme veľmi radi, že tam e, viac zdôrazňuje tá téma harm reduction e, a súvisiace témy. Okrem fóra občianskej spoločnosti by bolo, bolo zaujímavé pre vás vedieť, že sú aj iné dodatočné iniciatívy. My ako organizácia Rainbow koordinujeme od roku 2016 európsky projekt, ktorý sa snaží, snaží vyhodnotí alebo vyhodnocuje štruktúry občianskej spoločnosti aj štruktúr, alebo je štruktúr e, na národnej úrovni v jednotlivých krajinách a vytvárame istý taký toolbox, ktorý podporuje organizácie občianskej spoločnosti, ale takisto aj policy makerov v rámci e, Európy, v rámci také vhodnej štruktúry. A okrem toho máme naštartovaný aj nový projekt, to je taká novinka a tento projekt bude projektom, ktorý dáva aj tú snahu alebo z aktivity práve tejto občianskej spoločnosti, ktorá e, vlastne je organizovaná v rámci nášho fóra. Takýmto spôsobom sa vlastne bude toto fórum občianskej spoločnosti podporovať e, závery. Myslím, že to je samozrejme téma e, veľmi taká citlivá. Každý by chcel, aby občianská spoločnosť o toto bola zaangažovaná. Aj e, tí, ktorí tie politiky pripravujú, aj na národnej úrovni. Nakoniec myslím, že to fungovalo veľmi dobre na európskej úrovni. Máme, alebo sme veľmi hrdí, že ten proces funguje tak, ako funguje. Myslím, že je dobrý a ak sa pozrieme na národnú úroveň, myslím, že ešte veľa sa toho môže e, urobiť a spraviť. V niektorých, problé- v niektorých krajinách sú tie problémy väčšie, niektorých menšie, niektoré fungujú dobre, niektoré horšie, ale stále vidíme, že mimovládky a organizácie občianskej spoločnosti v niektorých krajinách sú naozaj zastrašované a dokonca sa im to e, e, stáva čoraz častejšie, že e, vôbec vykonávanie ich práce je náročné. A myslím si, že akčný plán môže byť dobrým nástrojom na národnej úrovni, alebo by sme radi, keby sme mali podporu aj z európskej úrovne, z Európskej komisie. A potom posledná vec, bo, hovorili sme tu o vyhodnocovaní drogovej politiky a EMC, MCDDA v tomto robí veľmi dobré veci, vy takisto a myslím, že tu možno chýba jedna vec, a to síce e, revízia, respektíve vyhodnocovanie drogovej e, politiky, napríklad tak e, tá sieť Retox, ktorá dobre funguje, bolo by dobre, keby niečo podobné bolo aj v prípade úrovne občianskej spoločnosti. Ďakujem pekne. Ďakujem za tento vynikajúci príspevok. A Podobne, v podobnom duchu eh, by sme si počuli príspevok o mestskej politike v prístupe k drogovej problematike. Slovo dávam kolegyne Šieňavskej, ktorá je predsedničkou Polskej siete pre drogovú politiku. Ďakujem veľmi pekne. V prvom rade sa chcem poďakovať výboru za príležitosť sa zúčastniť na dnešnom hearingu. A je dobré, že počuť aj hlas občianskej spoločnosti v Európskom parlamente a verím, že sa to odrazí aj v európskych stratégiách pre drogovú problematiku. Tu v svojej prednáške by som chcela pridať niečo navyše, niečo, čo sa týka miestneho a mestského rozmeru. V Európe je mestský priestor, ten priestor, kde sa používanie drog najviac koncentruje a kde je tento problém najviditeľnejší. História ukázala, že mestské mesta sú aj v čele vytvárania nových inovatívnych stratégií. A až potom prichádza národná úroveň. Preto by sme sa mali zaoberať mestskými skúsenostiami a ich praxou. To sú tí revolucionári presadzovatelia dobrých postupov. Preto sa treba pri vypracovaní legislatívy pozerať na túto úroveň. Ukazuje sa, že dôležitým nástrojom, ktorý pomáha, je Varšavská deklarácia, Varšavské vyhlásenie. Je to na e, nástroj, ktorý vznikol pri druhej revízii alebo edícii medzinárodnej konferencie e, mestských politik pre drogovú politiku. To sú tie dobré mestské postupy, ktoré by sa mali, osvedčené postupy, ktoré by sa mali implementovať na európskej úrovni alebo aj vypracovať na európskej úrovni. EÚ má veľmi dobrý akčný plán, dobrú stratégiu, progresívnu stratégiu, ale veľmi často chýba práve ten lokálny rozmer a individuálne potreby miest. E, deklarácia hovorí, že mesta majú prebrať zodpovednosť za formovanie e, drogovej politiky, majú existovať národné usmernenia, ktoré umožnia prepracovať tieto stratégie na úroveň jednotlivých pravidiel. Toto je 10 bodov Varšavského vyhlásenia, Varšavskej deklarácie. Prvé dva sú podľa mňa tie najdôležitejšie, pretože tam sa hovorí, že reakcia politiky má byť koordinovaná mestskými orgánmi má vychádzať z dôkazov a konzultácií občianskej spoločnosti. Druhé pravidlo hovorí, že mestá majú umožňovať inovácie v politike pre drogovú problematiku. A tretia, tretí bod hovorí, že policia sa nemá zameriavať na požívateľov drog, ale má spolupracovať s mestskými e, s mestskými orgánmi a zdravotnými a sociálnymi službami táto deklarácia je výsledkom spolupráce e, mimo vládok, policajných zložiek, zdravotníckých a sociálnych pracovníkov z celej Európy. Boli tam aj organizácie e, Európskej občianskej spoločnosti pre drogovú problematiku. Celý text tejto deklarácie je na webe je prístupný na webe a existuje aj mechanizmus, Ak súhlasíte e, s týmito zásadami, pozrite si webovú stránku, kde je celý text a môžete to podpísať, ak s ňou súhlasíte. Ďalej je dôležité aj to, že by sme nechceli, aby Varšavská deklarácia bola len zdrapom papiera. Myslíme si, že je to veľmi dôležitý nástroj, silný politický dokument, ktorý ukazuje smerovanie pre mesta e, a umožňuje im robiť múdre, e, racionálne, inteligentné politiky. A EÚ má svoju vlastnú stratégiu, kde sú všetky potrebné prvky ako znižovanie škôd, spolupráca s občianskou spoločnosťou, e, s komunitou narkomanov a podobne. Pričom sa táto stratégia e, líši od krajiny ku, e, od krajiny ku krajine. Západná Európa má drogovú prevenciu, redukciu škôd, e, ďalej legislatívu, ktorá netrestá vlastníctvo malého množstva drog. a e, tie sú veľmi úspešné. Na druhej strane máme iné krajiny a mesta, ktoré prijímajú celkom iné, opačné politiky. Veľkým príkladom takéhoto progresívneho príkladu postupuje Kodaň v Dánsku, kde mesto otvorilo veľmi inovatívny, síce kontroverzný, ale pragmatický a účinný program z oblasti znižovania škôd. Je to medický heroinový program, kde je aj lekárska pomoc a ďalšie nástroje e, pre tých ľudí, ktorí si e, e, zavádzajú injekčne drogy. Okrem toho Kodaň má aj program na výmenu strikačiek a ihiel a má miestnosti na e, bezpečné vstrekovanie drog dostupné pre ľudí vo veku nad 17 rokov. Mali, naša sieť uskutočnila študijnú cestu do, Polska pre Polske, do Dánska pre polské mesta. A keď sme sa v Kodani spýtali vedúceho sociálnych služieb, prečo začali takýto program, povedal, pretože sú to lacnejšie riešenia, sú, zvyšujú bezpečnosť našich miest a zvyšujú aj bezpečnosť narkomanov. Čiže je to veľmi pragmatický prístup. 10 rokov realizujú tento program a budú naďalej pokračovať, lebo je to lac, lacnejšie, ľudskejšie a účinnejšie. Na druhej strane máme takú krajinu, také krajiny ako Polsko, kde žiaľ prístup k službám na znižovanie škod je veľmi obmedzený penalizujeme vlastníctvo akéhokoľvek množstva drog až do odňatia slobody na 3 roky. Čiže vidíte, dve členské štáty EÚ e, s absolútne rozličnými drogovými politikami. Preto si myslím, že z tohto pohľadu miestna prax môže zohrávať významnú úlohu pri formulovaní politik na úrovni EÚ, E, vnútroštátnej úrovni a miestnej úrovni. Preto sme pred tromi mesiacmi pán Michal Bonič e, našej organiz- Boni, organizoval e, panel expertov pre verejné zdravie. Um, A táto akcia bola veľmi úspešná, pretože pán Michal Bony a experti z panelu poslali list predsedovi výboru regionov a vyzvali k formulovaniu meskej drogovej politiky na úrovni výboru regionov. Tu by som chcela zdôrazniť význam EÚ a výboru regionu, regionov a poukázať na to, že do regionálnych stratégií treba zapracovať aj drogové a politiky. Chcem sa vám poďakovať a ešte raz dovolte, aby som vás vyzvala k podpísaniu Varšavskej stratégie. Vidíte tu na odkaz na webovú stránku a veľmi by som sa tešila, keby ste tak urobili. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pani Sieniavska. A teraz za posledný rečník. Bolo to veľmi komplexné stretnutie už doteraz. A teraz posledným rečníkom je rečník za radu pani Aliona Kurbatová, podpredsednička horizontálnej pracovnej skupiny pre drogy ktorá nám bude, nás bude informovať o poslednej situácii pri prácach na osmernici o nových psychoaktívnych látkach. Pán Boni, ako viete, je tu na e, zapojený za stranu parlamentu, za výbor LIBE a my, ako viete, očakávame prijatie tohto dôležitého legislatívneho balíka po doho- dosiahnutí dohody v interinstitucion medziinstitucionálnych rokovaniach. Takže dávam slovo pani Kurbatovej. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem kolegovia, pani, panie poslanci a poslankyne. Členské štáty, musím povedať, spravili všetko, čo je v ich sílach, aby zabezpečili finalizáciu legislatívneho balíka a my vlastne očakávame, že tieto posledné kroky sa teraz uskutočnia a že do konca roka by sme mohli povedať, že sme dokončili proces. Bola to dlhá cesta, ale je to veľmi dôležitá úloha, ktorú sme splnili, pretože ako sme už počuli, nové psychoaktívne látky sú stále väčšou výzvou a problémom pre európske spoločenstvo a doteraz sa zdá, že len niekoľko krajín e, tvr, trpí, bola kedy trpelo len pár krajín výrobou umelých narkotík, ale teraz vidíme, že sa presadzujú vo viacerých krajinách a prijatie tejto legislatívy pomôže členským štátom bojovať efektívnejšie s týmto novým javom. Rovnako by som ešte chcela povedať, že Európsky akčný plán na roky 2017 až 2020, o ktorom sa tu už dnes hovorilo, predstavuje dôležitý rámec pre členské štáty na modelovanie ich národných stratégií podľa toho, aká je tá ktorá konkrétna situácia. Je to rámec, ktorý vychádza z dôkazov a uvádza dostatok príkladov na to, ako by sme mali pokračovať a chceme byť úspešní pri implementácii drogovej politiky. Potom je tu práca na nových psychoaktívnych látkach, ktorá rieši aj ďalšie aspekty nové psychoaktívne látky. Tu by som chcela povedať, že pred niekoľkými e, týždňami, dňami sme mali stretnutie koordinátorov, ktorých účelom bola výmena si informácií s členskými štátmi o poslednom výboji a vidíme väčšiu potrebu v oblasti znižovania dopytu a znižovania škôd. A okrem týchto desiatich, ktoré implementujú program, aj ďalšie krajiny začínajú uvažovať o e, rôznych iniciatívach v oblasti prevencie, e, aby sa znižovala znižovali úmrtia spôsobené týmito novými drogami, pretože ich politiky nie sú také účinné, ako by mali byť. Ďalšie témy, o ktorých hovoria členské štáty, vychádzajúce z Európskeho akčného plánu sú, je otázka sankcií. Potom sa riešila aj otázka, ktorá už bola predtým riešená, ale teraz je podrobnejšia a týka sa úsilia členských štátov a preberá sa v horizontálnej pracovnej skupine a je to, ako ďalej presadzovať rôzne alternatívy k sankciám, pretože ak chceme byť naozaj účinní pri riešení problému, tak musíme akceptovať, že závislosť je choroba a nie trestný čin. A musíme sa preto viacej venovať realizácii takýchto iniciatív na vnútroštátnej úrovni. Takže Chcem posilniť a zdôrazniť, že tieto opatrenia, o ktorých sa tu hovorí, sa týkajú aj nových psychoaktívnych látok. A je to veľmi aktuálna téma v našej pracovnej skupine a Myslím, že v naš bližších týždňach, keď budeme mať stretnutia o nových psychoaktívnych látkach, tak E, zdôrazníme ich význam a budeme sa venovať situácii a tomu, ako by členské štáty mohli účinnejšie e, pracovať v oblasti prevencie a aké ďalšie opatrenia by sa mali prijať na znižovaní dopytu, na strane znižovania dopytu. Tento nový akčný plán má aj konkrétnejšie na, e, opatrenia než predchádzajúci. A to nám umožní hodnotiť v roku 2020 lepšie, ak, e, lepšie aké výsledky sme dosiahli. Ďakujem veľmi pekne. Veľmi som sa tešil na to, že tu prídete a poviete, ako sa tá správa volá. Áno, dobre som to povedal. Niekoľkokrát som sa pokúšal, ale neviem, či pán Bonny by tu mohol lepšie. Ďakujem veľmi pekne za túto aktualizáciu, ktorá nám veľmi pomohla. Mali sme tu mnoho rečníkov dnes, ale je to preto, lebo sme museli, a ja myslím si, že spravodajca bude so mnou súhlasiť, že ide o veľmi komplexnú problematiku a máme teraz dobrý prierezový pohľad cez služby, e, odbory, komisie, občianskú spoločnosť, e, agentúru EÚ a tak ďalej. To sú všetko dôležití hráči, Ďakujem všetkým rečníkom za to, že sa tak e, držali časových obmedzení a preto by som si teraz dovolil dať slovo pánovi Bonimu, ktorý pracuje na tomto nariadení. Ďakujem veľmi pekne a ďakujem aj všetkým, ktorí prezentovali e, názory svojich inštitúcií a ďakujem vám aj za prezentácie zástupcov občianskej spoločnosti. Domnievam sa, že to vytvorilo podmienky na to, aby sme si urobili komplexný obraz o tejto problematike, takže vám ďakujem veľmi pekne za túto koncepciu, túto myšlienku a e, Okrem toho chcem poďakovať našej agentúre MCDDA za vykonanú prácu, za mnohé správy a mnohé analýzy, vhodné analýzy mnohých smerov. Myslím, že je to veľmi dôležité a veľmi užitočné, aby takáto agentúra existovala. Dôležité je, a na to treba pamätať, keď budeme vytvárať e, nové e, nariadenia, novú smernicu, kde budú určité zmeny ohľadom psychoaktívnych látok a keď budeme implementovať nové možnosti, na lepšie hodnotenie rizík týchto nových psychoaktívnych látok a takisto aj keď sa budeme pripravovať, e, budeme pripravovať e, systém včasného varovania. Takže tam treba pamätať na ďalšie zdroje pre budúci rozvoj týchto agentúr, lebo je potrebná analýza, spolupráca, spolupráca s národnými kontaktnými bodmi, a domnievam sa, že je to veľmi potrebné a užitočné. Po tretie, keď sa pozeráme na situáciu v niektorých krajinách, niektoré, v niektorých krajinách sú vlády zapojené do týchto aktivít a politík, ktoré sú dôležité pri implementácii kľúčových bodov európskej protidrogovej stratégie, ale v niektorých krajinách je, e, povedzme, akási vzdialenosť e, vo vzťahu k týmto otázkam a domnievam sa, že treba naše členské štáty stimulovať, aby spolupracovali, vlád, aby vlády spolupracovali s tými príslušnými zložkami a vysvetľovali, ako je to dôležité, pokiaľ ide o tieto nové psychoaktívne látky, aby sa k tomu pristupovalo vhodným spôsobom. Ja Samozrejme si uvedomujem, že sa snažíme zmeniť situáciu, ale na druhej strane, ako sa to už dnes povedalo, presadzovanie práva nemá dnes až taký zásadný vplyv na zmenu situácie. A to je v podstate niečo na úvahu pre nás všetkých, ako pomôcť pri presadzovaní práva, ako e, tomu pomôcť v jednotlivých krajinách, členských e, štátoch a nielen teda na európskej úrovni. E, hovorilo sa o nedostatku možností na výmenu údajov a informácií s tretími krajinami, ktor, pretože na to nemáme potrebný rámec z európskeho pohľadu. Ja si myslím, že tento problém treba vnímať osobitne a uvažovať o tom, ako podporiť niektoré riešenia na boj proti organizovanej trestnej, vôbec trestnej činnosti a trestnej činnosti spojenej s drogami, ako to jednoducho lepšie zorganizovať a prispôsobiť aj potrebám takéto výmeny informácií. A na druhej strane, čo je dôležité, to je to, že potrebujeme posilniť spoluprácu medzi Europolom a všetkými národnými organizáciami, lebo dôležité je pochopiť, že máme e, nové e, poznatky a podarili sa nám nové veci v tejto oblasti a teraz už pristupujeme k užívateľom drog ako, nie ako k ľuďom, ktorí by predstavovali e, trestnú činnosť, ale ako k ľuďom, ktorí majú problémy. Definujeme to teda z hľadiska E, ochorenia ako ochorenie, e, takže e, nebudeme ani tak proti ním, ale treba oveľa viac bojovať proti drogovému priemyslu v Európe aj na celom svete. A jeden záver je veľmi dôležitý. Je veľa možností, ako sa dostať k novým psychoaktívnym látkám a drogám. A práve takou veľkou možnosťou je internet. Treba teda uvažovať o tom, aké nové nástroje sú potrebné na boj proti e, takýmto e, fenoménom a javom, ako bojovať účinnejšie. No a piaté je veľmi dôležité uvedomiť si významnú rolu mimovládnych organizácií, keď sa snažíme bojovať proti drogám a pomáhať ľuďom, na nich závislým, od nich závislým a treba uvažovať o tom, ako tieto politiky, otáz, opatrenia a aktivity e, urobiť komplexnejšími, aby sa zlepšila spoločenská klíma a takisto, aby sme získali miestnych, lokálnych partnerov. A vy ste hovorili aj o e, tom vyhlásení ohľadom sieti, o významu sietí a to s tým súhlasím Európske inštitúcie, Európska komisia, parlament. Jednoducho my všetci potrebujeme podporovať e, takéto siete a treba šíriť e, vedomosti o osvedčených postupoch a to aj s prispením e, e výboru regiónov. A napokon ešte chcem eh, k tejto prezentácii povedať, alebo k týmto prezentáciám, aké, aké, aké, aké výsledky sú tohto vypočutia. Sú podľa mňa tri závery, alebo štyri, povedzme, ospravedlňujem sa rečník. Eh, poprvé, prispôsobiť naše politiky na národnej úrovni a na európskej úrovni implementácii nových možností MCDDA v oblasti boja proti novým psychoaktívnym látkam. Potom hodnotenie rizík a e, systém včasného varovania, ktorý treba implementovať. Toto vyžaduje nové zdroje pre MCDDA. Po druhé, keď hovoríme o prevencii a boji proti drogám, myslím, že treba podporiť našej agentúry e, na presadzovanie práva a uvažovať o tom, ako ich môžeme podporiť a to aj v rámci e, novej definície rámca na výmenu informácií a aj to, ako využívať nové technológie na lepšiu prevenciu. Po tretie, ako sa to už e, tu povedalo, niektorí rečníci o tom hovorili, spustenie rozpravy o marihuane, o kanabise, najmä v súvislosti s lekárským využitím táto diskusia už prebieha aj v Polsku a myslím, že na európskej úrovni na jednej strane treba postupovať obozretne. My predsa len nechceme, aby to bola ideologická diskusia, ale treba na druhej strane počúvať, e, vnímať tieto nové signály. No a napokon, už som o tom hovoril, e, to je výmena názorov medzi všetkými zainteresovanými stranami a partnermi a lepšie, účinnejšie siete na výmenu informácií a osvedčených postupov. Ďakujem, pán Bony. Helga Stevens, prosím. Ďakujem, eh, pán predseda, kolegyňa a kolegovia. V prvom rade chcem poďakovať všetkým rečníkom za zaujímavé vyjadrenia. Toto je veľmi dôležité, dôležitá téma, veľmi eh, samozrejme zložitá zároveň téma. My sme eh, ho počuli o zlepšovaní spolupráce medzi agentúrami na boj proti drogám, komisiou a Europolom, ale napriek novým stratégiám a akčným plánom, tak eh, vnímame eh, počet, narastajúci počet predávkovaní a žiadny pokles v ponuke alebo aj dopite. A miesto druhého štvoročného plánu asi E, skôr fungujú iné, nové riešenia. A 24 e, miliardový trh organizovaného e, zločinu, ktorý sa zameriava na drogy. A to je obrovské. Čo teda bude mať konkrétny, konkrétny vplyv priamo na uliciach a na používanie drog? V prvom rade si musíme uvedomiť, že sa teraz drogy predávajú čoraz viac na internete. A takisto si treba položiť otázku, či ste sa napríklad pozreli na politi- protidrogovú politiku Spojených štátov a na to, čo by sme sa mohli poučiť z niektorých z posledných krokov niektorých štátov USA, napríklad pokiaľ ide o legalizáciu eh, marihuany v Spojených štátoch. Môžeme sa z toho niečo poučiť? Sú tam prínosy alebo nie sú tam prínosy? Ďakujem vám. Ďakujem. Pán e, Tomáš Techovský, prosím. Ďakujem, pán predseda. Ja by som chcel poďakovať všetkým za túto veľmi zaujímavú diskusiu. Ja som sledoval prvú časť e, od seba z kancelárie, pretože som ešte musel niečo dokončiť, ale som vždy veľmi rád, keď e, sa takéto vypočutia konajú na pôde Európskeho parlamentu, pretože tu práve môžeme vnímať tú problematiku komplexne. Keby sme Českú republiku obohnali tým najvyšším plotom, ktorý si dokážete predstaviť. E, ten plot by mohol byť aj 50 metrov vysoký, tak nezabrádime tomu, aby, sme, e, aby do Českej republiky neprenikli drogy. Tie drogy, ak tam nebudú prenikať od inakia, tak e, budú vyrábané na území Českej republiky. Český pervitín, myslím, je pomerne dosť známy. Tu sa odohrávala intenzívna diskusia o téme psychotropných látok a nových látkach, ktoré vznikajú. Vidíme, že Európsky parlament neustále schváľuje, neustále schváľuje ďalšie a ďalšie nové psychotropné látky, alebo ich dáva na zoznam, ale chýbala diskusia o odvykaní. Viete, že pri niektorých látkach, ktoré sa v posledných troch rokoch na tento zoznam dostali, že tie odvykacie kúry, tá liečba, ktoré sa robili, ktorá sa robila klasicky, už nie sú účinné. Ja som v piatok absolvoval tri diskusie, opakované diskusie s väzňami v Českej republike a do väzenia väčšinou chodia ľudia, idú ľudia, ktorí vlastne sa tam dostanú za distribúciu väčšieho množstva nejakej omamnej látky nie sú to ani 3 jointy marihuany v Českej republike alebo 3 gramy nejakej psychotropnej látky, ale je to povedzme niekoľko kilogramov. A zaujímavé pri tej diskusii bolo, keď mi e, tí väzni sami začali hovoriť, aké to má účinky a aké napríklad tie najnovšie látky môžu mať e, doslova katastrofické účinky na správanie sa ľudí a ako napríklad aj tie najnovšie látky dnes, e, tým, dnes sa tým mladým ľuďom dávajú na konzumáciu. Vôbec to jednoducho nie je porovnateľné s našou dobou. S dobovi. Dnes sú to rôzne tripy alebo nápoje, drinky, e, ktoré sa primiešavajú do rôznych, tie látky sa primiešavajú do rôznych nápojov stále viac, aby ten účinok takýchto látok bol čo najväčší. No a keď Michal Bony tu hovoril o výmene informácií, treba povedať, že ja som minulý týždeň strávil v Maroku a treba vždy vidieť ten problém komplexne. A my sme boli v Maroku mm, e, vlastne v dôsledku projektu na liečbu a pomoc ľuďom z HIV, prípadne SAIC. A veľká skupina týchto ľudí sú práve drogovo závislí. A tým, že vidíme túto problematiku v rámci celku, tak e, je potrebné nedávať peniaze len na liečbu alebo prevenciu HIV, ale treba takisto vnímať aj tie problémy, e, pretože sú viac, oveľa viac prepojené a kumulujú sa. Treba si vymieňať informácie nielen so Spojenými štátmi, ale a pozrieť sa aj na problémy Afriky. čoraz viac ľudí v Afrike je drogovo závislých a treba si vymieňať aj informácie s Čínou, Mexikom, Afganistanom alebo aj Ruskom, pretože nedávno som hovoril s ľuďmi z protidrogovej centrály a tí mi povedali, že často drogy prichádzajú na územie Českej republiky pomocou alebo prostredníctvom zasielok e, z Číny a platených kryptomenami. Neviem, či počas tej doby, čo som išiel aj sem, čo som, išiel, som kráčal do tej miestnosti, ste sa dotkli aj tejto témy, ale kryptomeny sa veľmi často používajú ako, ako platidlo za drogy. Otázka marihuany, Michal sa toho tiež dotkol vo svojom prejave. Ja už niekoľko rokov diskutujem s mladými ľuďmi o legalizácii marihuany. Chceli by mať úplnú slobodu, chceli by to pestovať e, tam, kde chcú, ako chcú a používať, e, ako chcú. O toto im ide. Ja som o tom diskutoval aj pri návšteve e, MCDDA a dospeli sme k záveru, že, a potvrdili mi to aj títo mladí ľudia, že keby sme marihuanu legalizovali a začali ju zdaňovať, tak aj tak ten čierny obchod s marihuanou nezmizne. Keď sa totiž začne zdaňovať a predávať e, za komerčné e, ceny, tak ten joint už nebude stať 60 korún či 2-3 eurá. Už to bude stať 400 až 500 korún alebo 400 až 500 eur v závislosti od kvality, lebo všetko sa musí testovať, e, podrobiť nejakým, e, nejakej zdravotníckej dokumentácii, výskumu a tak podobne. A navyše tým pádom e, vlastne začnú spadať pod zákon o fajčenie tieto jointy a to sa väčšinou mladým ľuďom nepáči. Takže ja sa domnievam, že keď sa pustíme do legalizácie marihuany a e, zahrnieme tam ten aspekt e, negatívneho vplyvu fajčenia marihuany e, na ľudskú osobnosť, to znamená fajčenia tejto drogy nehuž, alebo iného užívania tejto drogy na ľudské zdravie, to znamená ten zdravotnícky aspekt a potom tú drogu zdaníme, môžeme sa na to pozrieť napríklad v Kalifornii, tak, tak potom tá droga nebude tak atraktívna, tak ako je atraktívna teraz. A je podľa mňa potrebné skutočne tú diskusiu viesť férovo a otvorene, lebo tu, tu nejde len o legalizáciu. Ja som a vo svojich mladých letách e, fajčil marihuanu a vôbec som nevedel, neuvažoval a nevedel o tom, že, či to bolo zakázané. E, keby, alebo skôr teda ma na tom lákalo ten aspekt zakázanosti, keby to bolo vtedy také povolené, tak e, otvorené, tak ma to možno toľko neláka. Takže tak, teraz som urobil taký coming out, že mám teda aj z, e, takúto skúsenosť, pokiaľ ide o drogy, ale vidím to aj z perspektívy svojich detí, ktoré dorastajú teraz a, otáz- a to, že otázka problém, drogovej problematiky je širšia než len to, či sa tie drogy šíria, nešíria, či je látka povolená, nepovolená a či napríklad máme dostatok preventívnych e, programov alebo nemáme. E, ďakujem. No tak e, pokiaľ by sa niečo stalo v tebe v tomto smere, tak môžeme využiť parlamentné privilégia. Sí, grazie, grazie, presidente. Áno, ďakujem, pán predseda. Ja súhlasím s tým, čo povedal kolega ohľadom e, tej argumentácie v prípade ľahkých e, drog. A e, myslím si, že v podstate to, čo tu hovoríme, potvrdzuje aj malé zastúpenie komisie na tomto vypočutí. To znamená, e, je ťažké túto tému dostať do centra rozpravy aj na úrovni parlamentu. Nie, že by e, tu boli nejaké e, veľké predsudky, droga zlá, droga dobrá a tak ďalej. Ale keď už sme schopní takto, e, povedzme, e, racionálne e, debatovať o, týchto aspektoch drog, tak by sme mohli vedieť takto diskutovať aj o legislatívnych aspektoch, ale vieme teda, že väčšina povedzme zatknutí práve súvisí s e, drogami. Myslím si, že to takisto e, znamená veľké e, finančné prostriedky, ktoré potom vlastne musíme vynaložiť na prevýchovu. A potom sú tu samozrejme tie zisky organizovaného zločinu, ktorý sa venuje droga. Myslím si, že aj keby sa nám podarilo podchytiť e, tieto finančné zdroje, mohli by sa potom investovať do iných e, problémov, ktoré veľmi ťažia našu e, spoločnosť. No a pokiaľ ide o ten dokument UNGAS, ja si myslím, že je to príležitosť dospieť k nejakému stanovisko, bolo by pekné, keby e, Európska únia, parlament a Európska únia mala nejakú jednotnú pozíciu. Nie je to, ako som povedal, e, teda ústredná téma, ale myslím, že keď k tomu pristúpime racionálne, určite sa nikam dopracujeme. Ďakujem. Ja e, veľmi súhlasím s tým, čo si povedal ohľadom toho, e, že e, táto rozpráva vlastne nie je v centre záujmu ani u nás nakoniec, napriek tomu, ako je to dôležité hľadiska dôsledkov pre spoločnosť, presadzovania práva a podobne. Ja by som ešte chcel nechať e, priestor pre odpovede rečníkov, ale pán Bony, vy ste chceli ešte niečo povedať? Nie? Určite? Dobre. Takže k rečníkom ešte, ak samozrejme nemusíte opäť všetci hovoriť, ale pokiaľ by ste sa chceli vyjadriť k niektorým z kľúčových bodov alebo zaujímavých bodov, na ktoré poukázali kolegovia, alebo ak chcete ešte povedať niečo na záver, tak prosím, máte možnosť. E, samozrejme, ja teraz nebudem stanovovať nejaký osobitný poriadok a poradie. Máme len niekoľko minút. Chcem len ešte zdôrazniť e, to, na čo poukázali kolegovia, že sme sa dnes pokúsili uchopiť túto tému komplexne. E, protidrogová politika je dôležitá a my sa snažíme v tomto výbore dať jej ten význam, ktorý si zasluhuje Takže Kirsten, prosím. Len pár minút. Áno, veľmi slučne, ja len zareagujem na to, čo sa tu povedalo ohľadom nových psychoaktívnych látok. Tiež sme boli do toho projektu zaangažovaní a pozreli sme sa na situáciu v rôznych e, krajinách v Európe, pretože sme videli, že polože e, systém časného varovania, ktorý je veľmi dôležitý, dôležitá vec väčšine európskych krajín e, nevždy funguje tak, ako by mal. A častočne to preto, lebo nie je dobre prepojenie medzi inštitúciami, ktoré sú zodpovedné za systém včasného varovania a organizáciami, ktoré sú v praxi, v, táde, v To sú tie organizácie občianskej spoločnosti, ľudia, ktorí robia outreach, napríklad častokrát e, majú oveľa viac informácií o tom, e, ktoré druhy látok momentálne sa používajú na ulici a nemôže to vždy e, priamo zadať do toho systému včasného varovania. A potom po druhé, chcela by som e, sa stručne vyjadriť aj k tomu, prečo e, tie nové psychoaktívne látky sú také populárne. Myslím, že potrebujeme si uvedomiť to, že e, kriminalizujeme niektoré tradičné drogy, napríklad kokain, heroin, a to takým spôsobom, že e, niektorí potenciálni používateľia už e, tieto drogy nepoužívajú, ale začali používať e, nové drogy, ktoré častokrát sú ešte náročnejšie alebo nebezpečnejšie. Takže netreba zabúdať ani E, na takýto prístup dekriminalizácie ako riešenia e, tohto problému. Chcú sa kolegovia nejako ešte vyjadriť k tomu? Pán Balota, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcel by som sa vyjadriť tomu, čo povedal e, pán Bony. Veľmi pekne ďakujem za to, ako ste podporili našu snahu bojovať proti NPS. Naozaj je to veľmi E, náročné a my monitorujeme e, blogy, monitorujeme aj otvorené e, zdroje, pretože musíme byť pred trhom. A to je najdôležitejšia vec. My nechceme zakazovať nejako nesprávne veci, chceme, aby to bolo nastavené akurát presne. Chce, vieme, že ten trh je v istej fáze boomu, takže ďakujem veľmi pekne za tento prístup. A E, je to pre nás veľmi dôležité aj podpora vašeho, vašeho výboru. A takisto e, pán Kora, pán e, Bony to tiež povedali, diskusia v tomto parlamente má veľmi dôležitú úlohu, pokiaľ ide o to, aby sme dávali hlas európskym občanom a ich hlas dostávame na európsku diskusiu, alebo do európskej diskusie. Ako už to bolo správne povedané, o pár rokov to bude e, revízia UNCTAD, toho 10-ročného pracovného programu a určite aj Európska únia za tých 10 rokov urobila toho veľmi e, veľa a naozaj um, my tiež máme isté skúsenosti, tu v Európe aj tento parlament chce niečo prezentovať na tomto fóre, čo, Euró- čo sa v Európe dosiahlo. Takže um, medicínsky kanabis to je tiež istý konkrétny jav, treba sa mu venovať, aby som zareagoval na pána Stevensa. Áno, používanie legálnej marihuany v USA, v Uruguay, to je veľmi kľúčová vec pre nás, aby sme tomu rozumeli hľadiska vedeckého, aby sme sa vedecky snažili uvedomiť si, ako legálna distribúcia marihuany na základe istých podmienok, e, čo to môže znamenať. V USA vidíme istý trh, ktorý e, e, vlastne zisk e, motivuje a nemôžeme to porovnávať s tým, čo sa deje e, v Európe. Tam e, priority by boli skôr verejné zdravie a jeho ochrana, ale v každom prípade NCDA veľmi blízko tento trh monitoruje, budeme sa snažiť možno budúci rok prísť s informáciami, pokiaľ ide o to, akým spôsobom, spôsobom akým smerom sa to vyvíja. Ďakujem pekne, ďakujem za, pravú, za prácu vašej agentúry. Ešte e, pán kolega za Europol. Ďakujem pekne. Aj kolegovia hovorili o potrebe výmeny informácií. Je to samozrejme veľmi dôležité. Europol a teda nariadenie o Europoli, Europolu e, a o Europole e, aj naše nariadenia, naše interné e, dokumenty sú nastavené tak, aby boli prepojené na aktivity členských štátov. Je veľmi dôležité, aby členské štáty vždy, keď e, majú dočinenia s vážnym organizovaným zločinom, či to je obchodovanie s drogami alebo iný e, druh organizovaného zločinu, aby využívali naše informačné systémy, e, pretože tým pádom budeme mať možnosť podporovať členské štáty, pokiaľ ide o e, ich aktivity v oblasti obchodovania E, s drogami, teda boja proti. A samozrejme môžeme takýmto spôsobom tladiť aj naše operatívne alebo operačné aktivity a sústrediť sa na tie vysokohodnotné cieľe, či to jednotlivci alebo organizácie, ktoré sú zaangažované do tohto obchodovania. To je veľmi dôležité práve pre nás. A to by nám umožňovalo aj efektívnejšie konfiškovanie ziskov e, z drog. E, je istý problém, že tá konfiškácia momentálne menej ako 2% e, a to zabávanie, takže je tu skvelá príležitosť pre organizovaný zločin, aby rozširovali svoje e, aktivity. Tie isté organizácie sú zaangažované do obchodovania s drogami, ako aj do iných e, e, kriminálnych aktivít a oni e, ťažia z toho, čo robia obyčajní ľudia a ich e, bežných problémov. A takisto treba zdôrazniť dôležitosť pod potreby spolupracovať s tretimi e, krajinami. To sa týka nielen obchodovania s drogami, ale, ale aj s inými druhmi e, organizovaného zločinu. A keď sa pozrieme na to operatívne prostredie, tak vidíme, že e, ten trh sa diversifikuje, pokiaľ ide o rôzne ilegálne aktivity, vrátanie obchodovania s drogami a tým potom sa ten trh rozširuje, takže organizovaný zločin sa expanduje a expanduje aj pokiaľ ide o prístup e, k používateľom v rôznych e, lokalitách. A to opäť zdôrazňuje potrebu toho, e, aby sme lepšie spolupracovali s tretimi štátmi. Pokiaľ ide o dobrú skúsenosť amerických orgánov, a máme samozrejme styčných dôstojníkov aj z amerických orgánov, či to je Drug Enforcement Agency alebo ďalšie. A my si vymeniame informácie, aj s nimi, aj s ďalšími. A jednou z tém, o ktorých sme hovorili, je takisto aj to, ako bojovať e, proti obchodovaniu s drogami e, na tom tzv. darknete. A takisto pokiaľ ide o kanabis, máme, alebo či sme diskutovali o tom, že by sme spoločne mohli vykonávať vyhodnocovanie aktivít v tejto oblasti, napríklad aké efekty takáto legalizácia kanabisu doteraz mala na americkú spoločnosť, pokiaľ ide o verejné zdravie a takisto pokiaľ ide o bezpečnosť. Ďakujem pekne. Thank you very much. Um, we're going to have a reaction from Commissioner. Just it makes me think... Ďakujem. Pekne že pani Stevens sa pýtala na tú americkú politiku. Ja viem, že veľa ľudí to pozerá teraz aj cez stream, takže chcem iba zopakovať, že mali sme tu veľmi eh, skvelé príspevky, ktoré si môžete nájsť potom aj na web stránke, ale eh, ľudia na web streame teda si to určite pozrú. Ešte teraz možno posledná reakcia zo strany eh, Komisia, nech sa páči. Z mojej strany by som chcel povedať slovo, pokiaľ ide o kontext OSN a potom aj rozvoj alebo vývoj smerom k roku 2019. Dobre si uvedomujeme, že je tu istý proces, e, ideme podľa tohto procesu a cieľom EÚ musí byť zachovať tie e, pozitívne kroky, ktoré sme mali v rámci UNGASu a toho výstupného dokumentu roku 2016, ako sme počuli z Viedne od kolegov, ktorí tam e, rokujú, nie je to vôbec e, nejaké automatické a samozrejme, že tieto pozície e, zostanú aj do budúcna a sú mnohé krajiny, ktoré sa snažia opäť ísť smerom ako keby dozadu a my ako EU teda musíme obhajovať dobrý e, prístup, e, prístup e, z pohľadu verejného zdravia, ten vyvážený prístup, ktorý sme dosiahli v rámci toho vystupového dokumentu UNGAS. A prebieha dialog s ďalšími krajinami, to sa týka napríklad aj USA. Máme teda istú výmenu s našimi partnermi, Hovoríme tam o efektívnosti, o ich výsledkoch, napríklad pokiaľ ide o politiku v oblasti kanabisu. To je jedna z, tých, ktoré, z tém, ktoré sú na e, programe ďalšieho stretnutia a rozhodne to bude na programe aj e, ďalších stretnutí. Takisto máme kontakty s Čínou, tam prebiehajú takisto isté konzultácie na úrovni expertov a už predbehli e, vlastne v prečasí tohto roku, takže uvedomujeme si, že aj to je krajina, kde e, častokrát tie prekurzory alebo tie e, NPS samotné stade pochádzajú. Pokiaľ o kanabis, to si myslím, že je veľmi dobrá vec, že sme dosiahli v akčnom pláne, že nám podarilo dos- dať tam aj aktivitu v oblasti kanabisu. Je to aktivita, ktorá sa týka výskumu, zberu informácií, nie je to teda e, politický, politické rozhodnutie, je to zbieranie ďalších informácií, pokiaľ ide o kanabis e, nielen v EÚ, ale aj na celom svete a na základe toho si myslím, že môžeme ďalej rozvíjať politiky, ktoré by sme možno chceli e, prijímať. A potom ešte pokiaľ ide o drogovú politiku ako takú. Myslím, že trochu e, momentálne to nie je veľkou prioritou a trošku na to doplácame v porovnaní s inými oblastiami priory, ktoré, ktorým sa e, verejnosť veľmi venuje, terorizmus, migračná kríza a tak ďalej. Aj z tohto pohľadu je dôležité e, tieto veci navzájom prepojiť a ukázať, že obchodovanie s drogami je súčasť alebo zdroj peňazí pre tieto organizované skupiny, ktoré potom organizujú aj tieto iné aktivity, tie tiež z toho ťažia a teda takto je to navzájom prepojené. Teda je dôležité zbierať aj ďalšie informácie o práve týchto druhoch prepojení a možno, že to bude mať nakoniec aj e, za dôsledok, že sa obchodovanie s drogami opäť dostane do pozornosti také väčšej našej verejnosti. Teším ma, že Europol je aktívnejší. E, to je presne jedno zo zistení toho e, zistenia, teda, že e, opatrenia na zníženie e, ponuky drog tie neboli veľmi efektívne, takže je veľmi dôležité, aby sme naďalej pokračovali, aby sme to zdôrazňovali a je veľmi dôležité, aby to bolo prepojené aj na ten prebiehajúci politický cyklus, na tie priority, ktoré sú na európskej úrovni nastavené a drogy sú naozaj prioritou, jednou z tých desiatich priorit, ktoré boli nastavené v rámci tohto politického cyklu. To je z mojej strany sa všetko. Ďakujem. Um, Ďakujem pekne, pomaly to uzatvoríme, ale ešte chcem spomenúť eh, a poďakovať eh, rečníkom za ich príspevky. Boli to naozaj veľmi zaujímavé prezentácie. Chcem veľmi zdôrazniť, že tieto prezentácie si môžete potom stiahnuť eh, aj z našej web stránky. Máme o tieto témy veľký záujem tu na výbore. E, máme tu ten, e, tie psychoaktívne látky, celú túto tému. O tom sme počuli pána Bonyho, mali sme tu reakciu z rady. A je naozaj veľký záujem zo strany tejto, tohto výboru, pokiaľ ide o drogy, nielen preto, že tu máme túto agentúru, e, ale aj preto, že máme mať záujem o túto oblasť a kolegovia indikujú, že je to naozaj veľká zodpovednosť, dôležitá zodpovednosť. Nie vždy tomu e, venujeme dostatočne veľa e, času. E, sú tu sa prepojenie samozrejme na policajné aktivity, na iné oblasti a na dopad na spoločnosť ako takú, ale uistujem vás, že je to pre nás naďalej dôležitá a veľmi dôležitá téma aj do budúcnosti. Takže myslím, že e, e, Ďakujem za to, že ste vy v takomto duchu o tom tiež hovorili a ďakujem všetkým, ktorí ste sa zúčastnili. E, pretože je veľmi ľahké pre nás možno túto tému popri tých ostatných zabudnúť, takže ďakujeme, že priťahujete našu pozornosť práve k téme e, drog. Teraz máme malú prestavočku do 5. potom o 5. bude ďalší bod na programe. Ďakujem pekne ešte raz všetkým, ktorí sa zúčastnili. Okay, colleagues, um, let's make a start. We quite a crowded agenda. Takže kolegovia, budeme pokračovať. Máme e, po obej dosť bohatý e, program, máme tu e, spravodajcu. Takže začali by sme s bodom 4 smerom k strategii digitálneho obchodu. Je to stratégia k bodu 53+. Angelika Pina, to je naša spravodajkyňa a ona bude hovoriť o svojej prezentácii a potom si počujeme tieňových spravodajcov. Takže Angelika, si pripravená? Ak áno, nech sa ti páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Prepašte, že ste na mňa museli trochu e, čakať. Ja som trošku sa musela ponáhľať, ako to už tak e, v tu parlamente chodí, takže pre, prepačte a ďakujem. Ja som sa snažila zahrnúť tam všetky aspekty, pokiaľ ide o e, digitálne dáta v v kontexte medzinárodného obchodu. Chceme byť v našej politike transparentný a zodpovedný, tak aby to bolo na prospech občanov, hospodárskeho rastu a pracovných príležitostí a zároveň to má reagovať aj na e, potreby dnešných medzinárodných globálnych e, obchodných realít. E, charta v EÚ nám hovorí, že Európska únia musí ochraňovať súkromie a je to ochrana, ktorá, o ktorej nie je možné rokovať, ktorá je jednoznačná a doteraz ochrana osobných údajov vždy bola vyčlenená z, z nejakých obchodných rokovaní. Uh, tento rámec pre ochranu osobných údajov tiež umožňuje voľný tok e, dát v rámci EÚ a takisto s tretimi krajinami, pokiaľ e, si to, pokiaľ e, teda požiadavky parlamentu sú splnené. Tu na hovoríme v našich predpisoch nielen o, o úrovni ochrany osobných údajov v tretich krajinách, ale zároveň kodifikujeme pravidla, pokiaľ ide medzinárodný transfer. Máme tu e, rôzne e, firemné pravidlá, máme tu ďalšie dve možnosti pre e, transfer, pokiaľ ide osobné údaje, certifikácia, takisto kódex správania alebo etický kódex. Komisia by mala byť opatrná, pokiaľ ide pripravovanie nejakých pravidel pre cezhraničné transfery dát, pretože tieto by mali byť plnej v plnom súlade e, bez hľadu na pravidlá ochrany osobných údajov v EÚ. Táto ochrana je fundamentálne právo a treba, aby sme e, ju používali, ak chceme e, mať dôveru v digitálne hospodárstvo. Komisia by mala konať ako istý benchmark pre vytvorenie vysokých štandardov ochrany osobných údajov a na to by komisia mala konzultovať jednotlivé inštitúcie a orgány, ktoré sú relevantné počas e, e, aj pred samotným procesom negociácií medzinárodných rokovaní, ktoré by e, mohli mať dopad z hľadiska obchodu na takúto ochranu osobných údajov. A myslím si, že obchodné dohody by mohli sa využívať aj na to, aby sa vylepšovali ďalej tieto digitálne práva pokiaľ ide o neutralitu, tú tzv. net neutralitu, pokiaľ ide o e, e, e, šifrovanie e, a ďalšie otázky, to všetko sú veci, ktoré môžu posilniť e, slobodu prejavu. A takisto mali by sme e, odsúdiť e, digitálny protekcionizmus, vrátanie e, požiadaviek na data, datú lokalizáciu, ktoré sú neodôvodnené, pretože to je v nesúlade s ustanoveniami e, európskeho práva v tejto oblasti. Podporujeme medzinárodný obchod a to musí byť e, vec, ktorá ide ruka e, v ruke e, s digitálnou éro, v ktorej žijeme. Ďakujem veľmi pekne. Angelika, začneme teraz s tieňovými spravodajcami. Každý má dve minúty. Najprv Roberta Mecola, nech sa páči, ja, tu, ja som tam pána Radeva, ktorý tu dnes nemohol byť. Ďakujem veľmi pekne pani spravodajkyni za prípravu tohto dokumentu. Hovorí, že ten text je veľmi praktický, vzhľadom k tomu, že čoraz viac, e, teda že digitálny obchod je čoraz dôležitejší, máme tu rôzne e, práva, ktoré európsky občania majú. E, bude pripravať pozmeňovacie návrhy, ale tie budú skôr v súlade s tým dokumentom, nie že by sa ho nejako dramaticky snažili pozmeniť. Ďakujem veľmi pekne. Ďalej SAD. Monik. Ka Beňová, namiesto Marie Grapini, nech sa páči. V mene našej spravodajkyne pani Grapini aj celej našej skupiny sa chcem poďakovať pani Tieňovej spravodajky, e, pani spravodajkyni za prácu na tomto spise. Rozumieme, aké dôležité je zdôrazňovať, že európska digitálna e, obchodná stratégia by mala brať do úvahy, že cezhraničný tok dát by mal rešpektovať európsky rámec na ochranu dát, európske princípy a európske štandardy fundamentálnych práv. Zber, úschova, spracovávanie a prenos dát, vrátanie tých ekonomických, finančných, štatistických a vedeckých, a ako aj digitalizácia týchto dát sa stala integrálnou súčasťou moderných biznis modelov, vrátane odvetví výroby. Tento proces zaujal vedúcu úlohu v rozvoji svetových reťazcov tvorby hodnôt. Legislatívna spolupráca, vzájomné pochopenie a harmonizácia štandardov patria medzi najlepšie spôsoby, ako sa vysporiadať s výzvami digitálnej ekonomiky. Napriek tomu, že stratégia jednotného digitálneho trhu rieši veľa problémov, ktorým čelí digitálny obchod, európske firmy musia naďalej čeliť vážnym prekažkám na svetovej úrovni. Sú to napríklad netransparentné regulácie, zásahy vlád alebo nedovolená lokalizácia dát a ich úschova. Niektoré z kľúčových iniciatív stratégie jednotného digitálneho trhu, ako napríklad European Cloud a reforma autorských práv, majú medzinárodnú dimenziu, ktorá by mohla byť vyriešená európskou obchodnou digitálnou stratégiou. Okrem spomenutých aspektov by sa naša skupina rada orientovala na dôležitú skutočnosť a to, že pravidlá by mali byť stanovené tak, aby mohli konfrontovať nové spôsoby digitálneho protekcionizmu a to v súlade s pravidlami o ochrane dát a dôvernosti Európskej únie. Ďalej je dôležité zabezpečiť dodržiavanie princípu internetovej neutrality, keďže prístupný a neutrálny internet je kľúčom k prevencii koncentrácie trhovej moci. Takto dosiahneme jednoduchý vstup pre malé a stredne veľké podniky, orientujúce sa na internetové podnikanie. Všetky členské štáty musia byť schopné profitovať z digitálneho obchodu. Na dosiahnutie tohto cieľa musí komisia, členské štáty, ale aj európsky priemysel spolupracovať v riešení problémov, ako je napríklad opakovanie procedúry pre vstup na trh s potenciálne rozdielnymi výsledkami. Toto môže viesť k zbytočnému omeškaniu a ďalším nákladom. Politika komercie prispieva k boju proti korupcii napríklad zvyšovaním transparentnosti regulácií a procedúr udelovania, ale aj k zjednodušovaniu colných procedúr. Digitálna stratégia obchodu by mohla byť ďalej využívaná pri boji s korupciou a k zabezpečeniu implementácie medzinárodných konvencií a medzinárodných princípov. Mali by zabezpečiť férové podmienky hospodárskej súťaže na vnútornom trhu, harmonizáciu štandardov a ochranu spotrebiteľov, ale aj bezpečnosť. Nakoniec by som ešte v mene našej spravodajkyne pani Grapiny chcela ešte raz poďakovať pani spravodajkyni, všetkým tieňovým spravodajcom a dúfam, že budeme spolupracovať a dosiahneme nakoniec aj dobrý výsledok v prospech našich občanov. Ďakujem pekne. Thank you, Monica. And for the ECR speaker... Ďakujem pekne za ECR. Alke Stevens, nech sa páči. Thank you, Chair. Colleagues. Ďakujem Eh, kolegyňa a kolegovia. Eh, pán Dalton sa bohužiaľ nemohol stretnúť eh, dnešného zasadnutia vzhľadom na iné povinnosti, takže ja prečítam tie jeho pripomienky v jeho mene. Ja chcem poďakovať za vykonanú prácu na tomto na, tomto, na tejto správe. Ja som tiež spravodajkyňou za výboru pre práva spotrebiteľov, e, pokiaľ ide o túto tému. A som veľmi rada, že sa naše e, názory zhodujú v mnohých otázkach. Napríklad e, ochrana osobných údajov je niečo, o čom nemôžno vyjednávať. V tom sa zhodneme. A ochrana a dôvera, ochrana údajov, ktorá zvyšuje e, dôveru podnikov aj občanov sú pre náš e, jednotný trh zásadné. Tieto práva zabezpečujú ochranu údajov, osobných údajov e, jednotlivých občanov a posilňujú aj bezpečnosť členských štátov. My sme takisto boli svedkami veľkého pokroku, pokiaľ ide o režim ochrany údajov vo forme GDPR. Po druhé, práva e, v, na údaje musia byť chránené, ale nemajú byť zneužívané tretími krajinami e, v rámci nejakého e, radoby protekcionizmu. Takže digitálny protekcionizmus a najmä neoprávnené požiadavky na lokalizáciu sú protiklade s našimi zákonmi na ochranu údajov. Lokalizácia údajov E, bráni digitálnemu obchodu a obmedzuje toky e, údajov a zabraňuje našim občanom zapájať sa do globálneho trhu. Relevantná legislatíva na ochranu údajov e, chráni tieto práva a tento výbor takisto preukázal, že otázka lokalizácie údajov a ochrany údajov je absolútnou prioritou. Aj v rámci e, medzinárodných dohod musíme uvažovať globálne a e, takisto sa snažiť o odstraňovanie e, netarifných bariér, a to aj v rámci rokovaní VTO. Mali by sme sa jasne vyjadriť k tomu, že takéto opatrenia e, možno presazovať len na ochranu základných práv občanov alebo v určitých okolnostiach, napríklad z dôvodov národnej bezpečnosti a nemožno ich zneužívať ako e, prekážku e, v technickom pokroku a obchode. Ja sa teším na ďalšiu spoluprácu so spravodajcami. Ďakujem. Ďakujem. A teraz za zelených pani, pán Jan Albrecht. Ďakujem. Takže ja hovorím za Jean Lambert, tieňovú spravodajkyniu. Chcel by som poďakovať za návrh správy spravodajkyni. Je to veľmi dobrý návrh a chcem ešte len e, zdôrazniť jednu vec e, a to, že by možno e, stálo za to trocha objasniť odsek 1, kde sa hovorí že e, zákony na ochranu údajov EÚ sa musia plne rešpektovať e, v súlade s ustanoveniami na cezhraničný tok údajov. Tu by sme mohli trošku možno objasniť, že to v podstate, a to zúrazní to, o čom sa už hovorilo aj v rámci TTIP e, a TISA, a to, že očakávame, aby komisia takisto zabezpečila, že obchodné zmluvy budú vždy obsahovať horizontálne ustanovenia, ktoré plne zachovávajú práva každých, eh, všetkých smluvných strán eh, regulovať si toto, túto oblasť, pretože to takisto vytvára možnosť aj na ďalší rozvoj eh, našich zákonov na ochranu údajov a na ich uznávanie v rámci týchto zmluv. Takže tá rola dohôd o adekvátnosti by sa mohla doplniť týmto bodom. To znamená, že rozhodnutia o adekvátnosti tu sú pre, tu, tie sú pre nás e, prioritou číslo 1, aby e, vôbec bol možný cezhraničný tok údajov. A ja sa domnievam, že v podstate by sme mohli takto ešte viac vyťažiť z toho materiálu, ktorý už máme na stole a ktorý sám o sebe je e, dobrý. Takže pani spravodajkyni dám opäť slovo. Ďakujem všetkým e, všetkým zástupcom, a e, stieňovým spravodajcom a ich teda zástupcom. My sa tešíme na spoluprácu a teším sa na všetky pozmeňujúce návrhy. Čo sa stalo so všetkými e, tieňovými spravodajcami? Hoci teda boli samozrejme viac než dostatočne zastúpení vynikajúcimi koordinátormi, ale čo sa s nimi stalo? Takže 28. septembra o 18. hodine je termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov. Ďakujem pani spravodajkyni a najmä kolegom, ktorí teda hovorili v mene tých, ktorí nemohli byť prítomní. Ďakujem vám. Dobre, tak teraz prejdeme k bodu 5 a to je ehm, Európska prokuratúra a je to návrh odporúčania a jeho posúdenie. Ako viete, toto nie je poprvýkrát, čo o tejto otázke diskutujeme. Komisia predložila návrh v júli 2013 a teraz po štyroch rokoch rokovaní na rade bol vyzvaný parlament Toto je video uh, pani spravodajkyne uh, Betera, ale ak dovolíte, tak uh, ja predsa len by som dokončil to, čo som začal. Uh, takže sme ju teraz na chvíľku zmrazili? Dobre. A, takže nás to troška vylakalo, ale myslím, že už sa môžeme upokojiť. Dúfam, že opäť nezačne. Dobre. Tak ako viete, ako som už povedal, Európska komisia predložila svoj návrh v júli 2013 a po štyroch rokoch rokovaní na rade parlament bol vyzvaný, aby dal e, svoj súhlas e, s navrhovaným nariadením e, článok 86 a už, už môže o chvíľočku začať, pani kolegyňa. A viete takisto, že členské štáty sa rozhodli zapojiť do vytvorenia tohto orgánu Európskej únie v rámci posilnenej metódy spolupráce. A to sa týkalo všetkých 28 štátov, ktoré sú zapojené do EPPO. Takže mohol by som povedať teraz ešte trošku viac, ale nebudem, neurobím to, lebo máme tu video, ktoré uh, už, už uh, chce začať. Takže Barbara, ako viete, je spravodajkyňou pre EPPO a ako viete, je na materskej dovolenke, takže sme vynimočne umožnili, aby túto prezentáciu urobila prostredníctvom videa a toto video e, práve teraz má začať. Ďakujem, pán predseda, za to, že ste mi dali možnosť e, e, teda predniesť e, tento text e, prostredníctvom videu. Ja som nedávno e, porodila cerku, takže sa nemôžem, nemôžem cestovať. Ja som e, veľmi e, rada, e, že sa parlament bude zaoberať s riadením EPPO. Po dlhých rokovaniach na komisii a rade sme dospeli ku komplexnému záveru a odohralo sa v medziobdobí veľa jednotlivých názorových stretov, ale ide o to, aby teda bolo možné hájiť finančné E, záujmy Európskej e, únie. Sme veľmi radi, že e, rada takto intenzívne pracovala na tomto nariadení a predložila mnohé svoje názory. Parlament takisto zasahoval prostredníctvom návrhov uznesení a pozmenujúcich návrhov a snažil sa takto ovplyvniť v maximálnej miere rozhodovací proces a nastojili sme na veľkom význame EPO a na tom, aby sa zabránilo všetkým negatívnym efektom eh, tzv. national link a podobne. A eh, to, eh, vlastne ten systém poukazovania na konkrétne prípady je kľúčovým prvkom tohto systému a Teraz musíme zabezpečiť, aby aj správa EPPO fungovala efektívne, pretože by e, sa skutočne malo zamedziť e, oneskoreniam. Treba vytvoriť e, veľký úrad, ale taký, ktorý by mohol pracovať efektívne. My sme teda definovali jasné a pravidlá pre kompetencie a to je veľmi dôležité, najmä z hľadiska trestnej činnosti PIF a schválenie e, a v podstate e, celá táto smernica PIF e, bola hlavnou prekážkou pre vytvorenie EPPO. Ďalšou otázkou sú vedľajšie kompetencie, ktoré by sa však nemali využívať s cieľom oslabovať tie základné kompetencie EPPO. A Dúfame, že sa v budúcnosti podarí kompetencie EPPO ďalej rozšíriť, aby pokrývali aj ďalšie e, typy trestnej činnosti ako terorizmus a obchod so zbraniami. Možno sa to teraz e, zdá byť e, utopistické, ale je to zároveň veľmi dôležité pre plnú európsku integráciu. Kolegyne, kolegovia, pán predseda, E, sme si vedomi, aký to bol dlhý a komplexný proces. E, pracovali sme v záujme e, plynulého toku informácií medzi týmto ústredným orgánom a európskymi prokuratúrami. Treba zabezpečiť, aby EPPO bol plne informovaný o všetkých vyšetrovaniach PIF, ktoré môžu prebiehať v členských štátoch. Takisto E, sme poukazovali na nedostatočnú spoluprácu Malty, Švedska, Holandska, Polska a Maďarska a podarilo sa nám zároveň do textu e, zahrnúť oficiálne uznanie e, e, kompetencií EPPO, pokiaľ ide o trestnú činnosť súvisiacu s smernicou PIF. Chcem, a to bolo veľmi dôležité, chcem poďakovať všetkým spolu za vynikajúcu prácu vo všetkých fázach E, rokovania. Chcem poďakovať predsedníctvu e, Estonska, pani Jourovej a všetkým ďalším. Okay, so the... Takže toto bola video správa spravodajkyne. Teraz poprosím tieňových z SAD Myslím, že pani Činiči bude hovoriť. Takže Katarína, ďakujem. Ďakujem, pán predseda. Ja e, tu mám vyjadrenie kolegyne Silvia Kaufmann, Silvie Kaufmann, ktorá bohužiaľ nemohla dnes prísť, takže ja prečítam jej e, vyhlásenie, budem, urobím to po anglicky, tak ako mi ho odovzdala. E, E, ona e, e, chce hlavne počiarknúť, pokiaľ ide o EPPO, prečítam to po anglicky. To ide tu o tie zločiny proti finančným záujmom Európskej únie, znamenajú každoročne straty medzi 500 miliónmi až 3 miliardami ktoré utrpia um, európsky daňovníci. A práve preto teda podporujem vytvorenie úradu európskeho prokurátora a nemalo by to však eh, znamenať eh, nejaký eh, bianko šet, však e, Európsky parlament e, prijal tri e, priebežné správy, kde sa vyjadruje k vytvoreniu, vyjadruje k vytvoreniu Európskeho úradu verejného prokurátora a po dôkladnom preskúmaní textu rady môžeme povedať, že rada zohľadnila veľa z našich výhrad a Celkovo sme spokojní s touto dohodou. Môžeme napokon povedať áno e, tomuto európskemu riešeniu na ochranu e, finančných záujmov európskych daňových poplatníkov. To však e, samozrejme neznamená, že tu nie sú žiadne kritické otázky. Európska pridaná hodnota Európskeho úradu verejného prokurátora Samozrejme, kde je zapojených len 20 členských štátov, je potom jasne menšia. A e, Samozrejme, tu ide o nezapojenie Maďarska a e, Polska, e, ktorí sú ale zároveň hlavnými poberateľmi európskych fondov. Na záver pani by chcela pani Kaufmann poďakovať spravodajcom a ďalším tieňovým spravodajcom za vynikajúcu spoluprácu za ostatné roky. A ak ešte e, k tomu môžem niečo dodať, ak máme čas, alebo ak bude teda čas potom, ako si vypočujeme kolegov, tak to rada urobím. A to už teda za seba. Ďakujem, Katrina. Za EPP pani Makovej, nech sa páči. Za ECR, prepačte, ja sa ospravedlňujem. za ECR pani Makovej. Toto je jedno z takých tých popoludní, viete. Ďakujem veľmi pekne. Boli to intenzívne rokovania a Európska prokuratúra, dúfam, sa teraz stane realitou. Vyjednávala som dve priebežné správy v Libe a plénum ich schválilo. Rokovala som aj s ministrami spravodlavosti a vnútra v tejto súvislosti. V priebežných správach som zdôraznila tie najdôležitejšie body pre Európsky parlament, pretože EP to bude musieť nakoniec schváliť v príslušnom konaní. Napríklad nezávislosť Európskej prokuratúry, a všetkých tých, čo tam budú pracovať, rôzne modality, kompetencie, pra, príslušnosti, uznávanie výsledkov vyšetrovania v tom štáte, kde dojde nakoniec k procesu. Tento text sa v našom výbore bude schvalovať v oktobri a potom v ok- na oktobrovom druhom zasadnutí v Štrásburgu by sme mali hlasovať. Pokiaľ ide o podvody v EÚ, tak je to 500 miliónov eur z daňových peňazí. Je to podvod na občanov, ktorí platia dane a e, takto dojde k ohrozeniu, dochádza k ohrozeniu európskeho záujmu. Preto musí byť odpoveď na európskej úrovni, pretože vnútroštátna úroveň nestačí. Preto chceme mať túto Európsku prokuratúru. Bude mať vyšetrovaciu príslušnosť v oblasti finančných mm, činov, tak ako je to uvedené v nariadení na ochranu finančných záujmov EÚ. A okrem toho, podvody z DPH sú tiež veľkou témou. Ak by Európska prokuratúra zač- mohla začať vyšetrovať v tejto oblasti, to bola práve tá jedna zo sporných otázok, tak potom e, podvody DPH s cesraničným e, aspektom by mohla táto prokuratúra skúmať, keď pôjde o 10 miliónov eur pri iných činoch nie je stanovená žiadna hranica škody. Európska prokuratúra bude príslušná podľa e, kritérií nariadenia PIF, kde sa hovorí o minimálnych aj maximálnych trestoch, ale v zásade sú to minimálne trestné sadzby za finančné podvody alebo tým finančné zločiny, finančné trestné činy s výnimkou e, podvodov z DPH z cezhranič, cezhraničného charakteru. To je jediná výnimka. Bolo by bývalo dobre, keby sa všetky členské štáty zúčastnili tohto projektu Európskej prokuratúry. Avšak niektoré sa rozhodli nepristúpiť k tomuto úsiliu a v konečnom dôsledku 20 členských štát prispeje k vybudovaniu takéhoto orgánu, takejto prokuratúry. A ja dúfam, že ostatné členské štáty, ktoré doteraz e, sa nechceli zapojiť do tohto projektu, že sa predsa len rozhodnú a pristúpia k tomuto projektu, aby aj na ich území mohla Európska prokuratúra fungovať. Som zvedavá, ako dopadne hlasovanie. Ja si myslím, že sme dosiahli tie hlavné ciele pre nás a parlament. A ešte raz zdôrazňujem, že parlament to musí schváliť. Text je z dielne rady a odporúčania parlamentu boli zohľadnené, takže s dobrým svedomím môžeme hlasovať za, či už vo výbore, ale ako aj v Štrasburgu. Ďakujem. Ďakujem pani Makovej. A teraz dva ďalšie príspevky. Prvý bude pán López Aguilar. Nech sa páči. Ďakujem. Ja som sa nechcel znovu vyjadriť, aby som zdôraznil význam smernice PIF, pretože tá vydláždila cestu konečne preto, aby EPO mohlo vzniknúť a spravodajkyňa znovu povedala, že týmto, alebo zdôraznila význam vytvorenia e, právomoci na ochranu finančných záujmov. To je prvý krok, ale určite prídu aj ďalšie. A predsa stále je dôležité, že prvý krok bude sprevádzať aj smernicu PIF a jej nadobudnutie účinnosti. a mali by sme sledovať aj e, radu, pretože e, článok 86 neobsahuje spolurozhodovanie parlamentu, je to vec rady, ale my tu máme príslušnosť, to sa presadilo, takže by sme mali vyvíjať tlak najbližšej budúcnosti, aby sme rozšírili moci EPO nielen na ochranu finančných záujmov, ale aby celý roz, pokrývala celý rozsah článku 83. To sú závažné cezhraničné trestné činy. To bude ten druhý krok na tejto ceste. Takže je veľmi dôležité, ak, keďže my nerozhodujeme pri prijímaní tohto verejného prokurátora, prokurátora mali by sme aspoň sledovať a presadzovať rozšírenie právomoci EPO. Ďakujem a teraz pán Depri. Ďakujem. E, pekne vystupujem na miesto pána Louis, Louis Michela, ktorý je tieňovým spravodajcom za našu skupinu, ale bohužiaľ nemôže tu byť dnes e, prítomný, takže vystúpim v jeho e, mene. Chcem sa poďakovať spravodajcovi, spravodajkyni, takisto aj, tieňovým spravodajcom Teší ma a samozrejme podporujem vytvorenie takéhoto Európskeho prokurátora a teší ma, že veľký počet požiadaviek Európskeho parlamentu bol začlený z tohto návrhu. A takisto e, podporujem e, zahrnutie podvodov v súvislosti s DPH do e, mandátu prokurátora. A je mi ľúto, že po štyroch rokoch rokovaní jednota nebola dosiahnutá v rade. Pokiaľ ide o záujmy, finančné záujmy Európskej únie, to e, implikuje zielaný záujem a zodpovednosť členských štátov a Európskej únie. A nemôžem si predstaviť, nedokážem si predstaviť, že peniaze Európskej únie a teda daňovníkov e, by e, mal inú mieru ochrany v jednotlivých členských štátoch Európskej únie. To sa presne stalo, pretože keď niektoré členské e, štáty, napríklad e, Polsko alebo Maďarsko, ktoré patria medzi najväčších e, príjemcov európskych fondov, povedali, že nebudú hrať túto hru. Takže chcel by som povedať, že malo by čo najviac členských štátov vstúpiť do poslednej spolupráce a to možno, a to pokiaľ možno ešte aj pred vytvorením Európskeho e, prokurátora. A potom po druhé, e, pokiaľ ide o e, tie štáty, ktoré sú v rámci posilnenej spolupráce, aby efektívnym spôsobom spolupracovali s Eurojustom a s prokurátormi, pokiaľ ide o ochranu rozpočtov Európskej únie. Je to veľmi dôležité. A potom ešte osobná vec, budeme znovu rokovať o viacročnom finančnom rámci a pri tejto príležitosti by sme sa mohli zamyslieť nad tým, že by sme tam začlenili takú dĺžku, ktorá by povedala, že tí, ktorí e, tie peniaze e, z takýchto európskych fondov budú do dispozícii iba takým ľuďom, ktorí akceptujú e, podstúpiť takéto kontroly zo strany európskych orgánov. Ďakujem pekne. Ďakujem. A teraz pán Batten. Ďakujem, Claude. Mám len otázku na tieňových spravodajcov. Spomenuli ste, že 20 krajín sa zúčastňuje a 8 nie. Polsko, Maďarsko a UK sa nezúčastňuje. A možno, že budete mať prokurátora skôr ako Brexit, takže chcem sa spýtať, prokurátor by mohol využívať aj iné právne nástroje, ako je Európsky vyšetrovací príkaz, Európsky zatýkač a podobne. A môže prokurátor obísť to, že niektoré krajiny nespadajú do jeho jurisdikcie, do pod jeho právomoc pre, a obísť to tým, že použije tieto ďalšie, členské štát, e, tieto ďalšie nástroje, ktoré platia v členských štátoch. Ďakujem. To je vlastne tá moja otázka. Či môže využiť na obídenie e, nepríslušnosti iné nástroje. Teraz ďalšia otázka, prosím. Ďakujem. Naša skupina víta, že sme našli dohodu k, euro, k otázke Európskeho prokurátora, hovorí pán Albrecht. Myslíme si, že je to veľký krok v oblasti európskej integrácie, ktorý je veľmi potrebný v tomto čase, keď sa hovorí o spoločnej spolupráci Eh, orgánov na presadzovanie práva. Samozrejme, že to musia byť primerané postupy, ochranné ustanovenia a podobne. A preto musíme pokračovať aj vo vypracovaní ďalších harmonizovaných noriem v oblasti trestného práva, policajnej práce eh, alebo všetkých orgánov činných pri presadzovaní práva, trestnom vyšetrovaní. Toto úsilie v poslednej dobe troška ochablo a teraz, keď sa nám tento krok podarí, tak by sme sa mali vrátiť naspäť a vytvárať e, vysokú úroveň spolupráce v trestnoprávnej oblasti pri vyšetrovaní ešte mnoho oblastí, ktoré sme neriešili, ako je napríklad vyšetrovacia väzba. A musíme e, sa ďalej zaoberovať e, vecou aj v svetle to, čo povedal predseda Juncker o stave únie, a síce, aby sme rozšírili rozsah pôsobnosti úradu Európskeho e, prokurátora, aby sa to čo najskôr stalo skutočnosťou pretože boj proti závažnej trestnej činnosti, napríklad terorizmus, keby sme mali spoločné inštitúcie, spoločné inštitúcie na presadzovanie práva, tak to je kľúčom k tomu, aby sa veci zosúladili aj priamo v teréne. Rovnako dôležité bude aj získať čo najskôr všetky ostatné členské štáty, ktoré ešte nepristúpili Nemusíme presviečať UK, aby sa pridalo, ale myslím si, že tie zvyšné členské štáty, tam je to predsa rozhodujúce, aby prišli e, a dosia- aby sa tu dosiahol pokrok v tejto veci a mali by sme to ako parlament žiadať veľmi jasne, keď sa bude hlasovať o tomto kľúčovom dokumente. Ďakujem. Ďakujem. Ešte pani Činiči, nech sa páči. Takže pani Činiči, nech sa páči. Áno, ďakujem, pán predseda, opäť za slovo. A teraz už budem hovoriť za seba. Ja chcem všetkým kolegom, ktorí spracovali, spolupracovali na tomto dôležitom dokumente poďakovať. Ja už som to viackrát povedala, že Európska, e, Európsky úrad verejného prekurátora je jedným z najväčších pokrokov v rámci trestného práva v Európskej únii, pokiaľ ide o koordináciu e, e, aktivít v oblasti E, presazovania práva a boja proti e, finančnej kriminalite poškodzujúcej záujmy, finančné záujmy Európskej únie v cezaničnom kontexte. Myslím, že sa podarilo dosiahnuť dobrú dohodu ohľadom zahrnutia IVA, e, pardon, DPH napríklad a Chcem poďakovať kolegovi, ktorý sa zmienil o smernici PIF, ktorá bola akýmsi predchodcom EPPO. Eh, e je dobré, že máme aj eh, procedurálne zábezpeky a pravidla na ochranu osobných údajov. Bohužiaľ, je to eh, teda organizmus, e, ktorý vzniká na základe posilnenej spolupráce, ale nie e, teda so zapojením všetkých. Aj napriek tomu je to veľmi dôležitý krok a nadväznosti na to, čo povedali predrečníci, a ide nielen o posilnenie spolupráce v trestnoprávnej oblasti v Európskej únii na boj proti cezhraničnému zločinu, ale takisto ide aj o dohľad na, e, ide o e, prípadné kompetencie e, v oblasti iných, oblasti cezhraničnej trestnej činnosti, tak ako to dovolujú ustanovenia európskych zmluv, pretože vieme, že terorizmus sa napríklad dnes práve financuje aj e, e, z trestnej činnosti, e, ktorá sa zameriava práve na finančný sektor Európskej únie. Takže ja si, ja si želám, aby aj e, v budúcnosti v súlade s ustanoveniami e, zmluv a zmluvy o fungovaní Európskej únie sa kompetencie tohto úradu mohli rozšíriť aj na ďalšie prípady závažnej trestnej činnosti cezhraničnej povahy v Európskej únii. Makovej, chceli ste sa ešte raz vyjadriť? Nech sa páči, veľmi stručne. Áno, chcem odpovedať. Na otázku kolega k poznámke Jukipu teda, na to chcem reagovať. Cezhraničný zločin, podvod a poškodenie záujmov Európskej únie je e, to, čo sa musí riešiť na úrovni EÚ, inak nás predbehnú zločinci. Justičná spolupráca už teraz existuje pre všetky druhy trestnej činnosti, o tom ste hovorili, na to ste narážali. Ale to sa ukázalo ako nedostatočne účinné pri potláčaní cezhraničných podvodov a na, voči finančným záujmom EÚ. Preto potrebujeme nové riešenie a európsky prokurátor bude viesť cieľené vyšetrovania v tejto oblasti a rýchlejšie dosiahne cieľe než cez justičnú spoluprácu jednoducho dokáže získať také sumy a prostriedky, ktoré sa budú môcť vrátiť do rozpočtu EÚ. A teraz na záver pán Boni, ešte. Ak by som mohol, tak by som chcel povedať niečo po polsky, hovorí pán Bosik. Ide tu o riešenie, ktoré nemá žiadne vecné alebo ústavné argumenty. My v Polsku nemáme také argumenty na odmietnutie. Tak ja dúfam, že Polsko to prehodnotí a spolu s ďalšími krajinami bude hľadať riešenie. Ale teraz tu máme takýto protieurópsky politický charakter, ktorý nám to zatiaľ bráni. Ďakujem, ďakujem všetkým. Vzhľadom, že ide o veľmi dôležitú tému, chcem ešte v pár minútach, ktoré nám zostali, či aj komisia nechce niečo povedať. Pán Peter Čonka. Ďakujem, budem veľmi stručný. V prvom rade som veľmi rád a ďakujem každému tu v miestnosti, spravodajcom, poslancom Libe za ich dobrú pomoc počas tých mnohých rokov, kým sme dokázali vypracovať tento materiál a presadiť ho a dosiahli konsenzus, dúfam, v pléne. Je to naozaj veľmi dôležitý krok v histórii úny, najmä z hľadiska ochrany záujmov, finančných záujmov a rozpočtu EÚ. Určite to predstavuje významný krok pri budovaní skutočného európskeho priestoru slobody a bezpečnosti a spravodlivosti. Pán Beton sa pýtal, či e, keď máme štát, ktorý sa nezúčastňuje, či taký štát sa nebude môcť donútiť k spolupráci aj v prípade, že je opt-out. Je jasné, že zmluva umožňuje alebo má e, všeobjímajúci záväzok eh, únie chrániť finančný záujem únie bez ohľadu na to, či sa budete zúčastňovať EPO alebo nie. A to sa dá skombinovať s povinnosťou spolupráce medzi členskými štátmi a úniou aj orgánmi a podobne. Z toho vyplýva, že UK a ďalšie členské štáty, ktoré nebudú v EPPO, budú musieť spolupracovať s EPPO a na základe systému vzájomného uznávania. To znamená, že EPO bude akceptované za príslušný justičný orgán, EPO ako unijný orgán a príslušná prokuratúra v členskom štáte. A potom je tu systém dohôd a dojednaní, ktoré sú zakotvené v samotnom nariadení. Takže my si myslíme, že nikto tomu neunikne. Zmluva nepovie, že keď už raz e, zriadili EPO, tak vy už nemusíte chrániť finančné záujmy EÚ. Nie, tá povinnosť tam zostáva aj pre vás. A myslíme si, že EPO poskytne dostatočný nezávislý systém vyšetrovania trestného stíhania a ostatné členské štáty budú musieť spolupracovať cez prokuratúry a vyšetrovacie orgány. Uvidíme ale je úplne jasné, že tu bude spoločné úsilie EPO a nezúčastnených členských štátov. A dúfam, že každého presvedčíme o pridanej hodnote EPA, nielen vo vnútri, ale aj mimo. A ešte k rozšíreniu príslušnosti právomoci EPO. Ja myslím, najprv sa musíme zaoberať otázkou ochrany finančných záujmov a dlhodobá strategická vízia, ako to povedal predseda komisie, tým sa musíme riadiť, ale momentálne je našou prvou prioritou zfunkčnenie EPA v praxi, lebo nám zostalo už len málo rokov. Ďakujem. Ďakujem aj tieňovým za ich prácu. Ide nie o činnosť, ktorú si veľmi vážime. Vo štvrtok sa bude hlasovať a streda 27. je lehota na podanie pozmenujúcich návrhov plénum na budúci týždeň. Ďakujem. Teraz prejdeme k bodu 6, 7 a 8. Sú to všetko otázky, kde sme, na ktoré sa nezodpovedalo a ide o písomné odpovede podľa pravidla 130 odsek 4. Sú to otázky, ktoré boli položené, ale lehota na odpoveď sa nesplnila. Ak dovolia koordinátoria na ich žiadosť, sme ich zaradili do programu dnes. A teraz dám slovo autorom písomných otázok a potom znovu požiadame komisiu, aby odpovedala. Musíme to robiť pomerne rýchlo Takže chcem poprosiť Sofie Tefeld, pán Dupre a Polize dve minúty. Dúfam, že je to viac ako dosť na to, aby ste povedali, o čo vám ide. Najprv Sophie Interfeld, prvá vaša písomná otázka. Ďakujem. Nebudem opakovať, o čom je otázka. Všetci si to môžete prečítať, ale pred víkendom sme dostali odpoveď komisie a na moju odčudovanie sa hovorí, že komisia sa ešte stále má problémy so dodržiavaním práva, e, pokiaľ, keďže tu nie je komplexné zdravotné e, poistenie a tak ďalej. A komisia stále posudzuje dopad na toto konkrétne porušenie. Pokiaľ ide o možné priateľské riešenie, tak UK môže zmeniť svoje pravidla tak, aby splnili požiadavky komisie. Čo to znamená? Komisia hovorí, že 5 rokov potom, ako sme povedali, že požiadavky na ďalšie poistenie pre ľudí, ktorí sú bez zamestnania, nie je v súlade s európskym právom, tak znovu sme usudili, že to nie je v súlade a vyzývame britskú vládu, či by neboli takí láskaví a neuvažovali o oprave, náprave situácie. Takže právo EÚ je otázka pre členské štáty, ktoré sa môžu rozhodnúť alebo nerozhodnúť, že ho budú uplatňovať. To je smiešné, to je iná planeta. Momentálne v UK je mnoho ľudí, ktorí žijú vo veľkej úzkosti, lebo nevedia, aká bude ich budúcnosť, nevedia, kam skončia. Vieme, že ľudia dostávajú listy, ktoré im hovoria, že majú opustiť krajinu priebehu pár týždňov. Vieme, že je rastúci počet ľudí, ktorí nevie už nájsť prácu, pretože zamestnávateľi im hovoria, úrody nám hovoria, že nenajímajte občanov EÚ, pretože aj tak budú musieť odísť. To znamená, že ľudia žijú v úzkosti. A aká je toto odpoveď Európskej komisie? Ak si komisia myslí, že požiadavka dodatočného poistenia e, e, zdravotného poistenia nie je v súlade s právom EÚ, má začať e, konanie pre porušenie a uzavrieť ho a urobiť tak veľmi naliehavo. Ďakujem, Sofi. A samozrejme, je to smernica o, tých poistných, o poistení, aj pani Wikstrom, aj iní sú tu, všetci sú a tohoto týkajú. A teraz by som sa obrátil na komisiu, aby zareagovala. Ďakujem pekne. E, pán predseda. Ako už bolo povedané, rozumiem, že, alebo viem e, tak, že 18. septembra bola odpoveď zaslaná parlamentu, že ste dostali. Pokiaľ ide o ten proces, chcel by som e, vysvetliť, e, že parlamentom otázky na sklade zmluvy má e, zodpovedať Európska komisia, teda kolegium ako taká nie, jednotliví komisári a odpoveď je predmetom širokej internej konzultácie, na ktorej sa dohodne komisia v rámci e, postupu kolegia, tak aby e, odpovede boli relevantné. Predseda Juncker poprosil všetkých členov kolegia, aby veľmi citlivo vnímali odpovede na písomné otázky členov Európskeho parlamentu a pozorne, aby diskutovali o odpovediach e, medzi členmi, aby neboli nejaké silo, odpovie tak povediac, e, tak povediac a potom, pokiaľ ide o tú vecnú stránku, pani Inveld už spomenula tú odpoveď. A máme tu konkrétne judikatúru, čiže odpoveď je nasledovná. Vo svetle nedávneho, nedávnej judikatúry, pokiaľ ide o prístup ekonomicky neaktívnych európskych občanov k niektorým sociálnym benefitom a vzhľadom aj k, nedávnom, k nedávnemu vývoju má e, komisia naďalej obavy, pokiaľ ide o súlad e, s európskym e, právom v súvislosti so skutočnosťou, že afiliácia Euró- teda britskej NHS, to je vlastne systém verejného zdravotníctva Británie, nie je považovaná za zdravotné poistenie pre ekonomicky aktívnych britských, európskych občanov v súlade s bodom 7.1b e, smernice o voľnom e, pohybe osôb, ale naďalej tento dopad nedržiavania ešte e, v rámci komisie študujeme. Pokiaľ ide o pozitívne riešenie alebo predovské vyriešenie tohto, tohto sporu, my sme e, v našom stanovisku k tomuto prípadu e, povedali, že ešte nechávame dvere otvorené aj takémuto pozitívnemu riešeniu a naďalej to platí. V poriadku, ďakujem pekne, ešte sa k tomu chcú kolegovia vrátiť a ja tiež by som zareagoval, čiže budeme to musieť stručne e, prejsť, pretože ďalší kolegovia sa potom hlásia. Takže Sophie a potom pani Wikstrom a potom ja. Nech sa páči, Sophie, poprosím stručne. No prepačte, vy ste iba prečítali to, čo bolo napísané na tom papieri, ale to predsa nie je ozajstná odpoveď. My sa pýtame, je alebo nie je britský systém v súlade s európskym právom? Je alebo nie je? Niektorí ľudia sa na to pozerajú na túto diskusiu a nekaždý sa význa do európskeho žargonu, tak ako my a nevždy si vedia doplniť e, medzi riadkami to, čo chcete povedať. Proste chcú normálnu odpoveď. Ako to v, reálne, v reáli bude vyzať? Pomôže mi to v mojej situácii alebo nepomôže? Vyhodia ma z krajiny po tom, čo som tam 10 ročia žil, alebo, mi to, alebo ma nevykopnú, nevyhodia. Povedzte áno alebo nie, to je jediné, čo chcem od komisie e, počuť. Požiadavka CSI je v súlade s európskym právom, áno alebo nie. Ja mám isté svoje a pokiaľ to moje podozrenie sa, ak sa teda potvrdí, tak čo s tým e, komisia bude robiť? Viete to povedať normálnymi slovami pre normálnych ľudí, ktorých zastupujeme, ktorých aj vy máte teoreticky zastupovať, rovnako ako Európsky parlament a ľudí, pre ľudí, ktorí sa na vás spoliehajú. To sú európsky občania, ktorí sa spoliehajú na Európsku komisiu a ich im je ukradnuté je im ukradnuté e, takéto, takéto, takéto právnické e, záležitosti sú im ukradnuté. Cecília, nech sa páči. Ďakujem pekne, ja sa tiež e, budem snažiť tak diplomatickejšie možno vystúpiť e, než Sofie tak pokojnejšie, ale naozaj mám veľmi podobné emócie ako ona. Ja som e, predsedničkou daného výboru a táto téma je pre nás veľmi dôležitá. Je to relevantná otázka pre normálnych bežných občanov z rôznych členských štátov EÚ, ktorí majú pobyt v Spojenom kráľovstve častokrát niekoľko desaťročí. Napríklad máme tu ženu, ktorá sa vydala, 35 e, rokov žije v Británii, e, žije tam, platí tam dane, vychovala tam deti, E, robí tam rôzne charitatívne aktivity. Ona sa prihlasila o občianstvo tesne pred referendum a dostala odpoveď od vlády, kde je napísané, že máte 6 týždňov na to, aby ste odišli z Británie. Čo je to za odpoveď? A pokiaľ, ako Sophie Intveld veľmi správne teraz povedal, ak toto je reálna situácia, tak predsa to nemôže byť v súlade s európskym právom. Predsa každý občan Európskej únie má nejaké práva a má na ne nárok. Čiže aby som sa ešte vrátila k vašej odpovede, ja e, si cením, že vy ste schopná napísať takúto veľmi diplomatickú odpoveď na e, e, takúto citlivú otázku. Veľmi ste to tak jemne naformulovali, ale odpoveď reálne e, ktorú chceme počuť, je, je alebo nie je to v súlade s európskou legislatívou. To nás zaujíma. Stále čakáme na vašu odpoveď. Áno alebo nie? Ďakujem. Uh, Takže už asi kolegy na vás zatlačili, ale ja tiež, ak dovolíte, ešte kolegovia vystúpia potom za chvíľku, ale ak môžem ešte aj ja sa k tomu pridať, Chcem ešte doplniť jeden e, možno pohľad, aj kolegyne to tiež už v zásade e, vyjadrili, čo som chcel povedať, a nebudem to opakovať, ale iba chcem dodať jednu vec. Parlament bol kritizovaný, aj predseda konferencie predsedov má asi podpory, e, keď poviem, že sme boli kritizovaní za to, že europoslanci častokrát dávajú nekvalitné otázky Európskej komisii. Rozumiem tomu a toto práve, že je príklad, kedy máme dobrú otázku, kvalitnú otázku a aj tak sme dostali včas odpoveď. Čiže ja vás chcem poprosiť, aby ste sa naozaj na tieto relevantné a kvalitné otázky poriadne pozreli a aby dostali kvalitné a relevantné odpovede. To je presne tento prípad. To je tá procedurálna záležitosť. Keby, sme tu, keby tak nebolo, tak by sme tu dnes o tom nehovorili, pokiaľ o ten, o ten deadline. A potom po vecnej stránke, ako nám si uvedomi, uvedomíte, aká je to dôležitá vec a myslím, že komisia si to nakoniec uvedomí a vy ste samozrejme nie náš nepriateľ, ale potom by ste mali pochopiť, že tá odpoveď musí byť formulovaná takým spôsobom, aby e, e nebola úplne evazívna, aby ste sa ne, nesnažili tak zjavne vyhnúť reálnej odpovedi. Pretože, ako povedali kolegyne, je to naozaj dôležitá téma pre reálnych európskych občanov, ktorých, pre ktorých je to životná otázka. Takže poprosím vás, áno alebo nie. Earlier... Ako som už povedala, eh, E, komisia sa schádza ako kolegium. Ja tu teda nezastupujem toto e, rozhodnutie e, kolegia. Otázka je teda, či o tom kolegium bude rozhodnúť. Pokiaľ ide o načasovanie, je to komplexná otázka. Pokiaľ ide o judikatúru, neviem, či ju poznáte, ale bolo niekoľko dôležitých prípadov v tomto kontexte. Garcia nie je to, napríklad Dano Ivanovič, komisia e, versus Šoke, kde komisia prehrala a e, e, tretia otázka, tam odpoviem, odpoviem to, že ešte stále máme určité výhrady. My musíme ešte stále ešte posúdiť to, na čo sa pýtate, a ako to, aký to má vplyv na tento konkrétny e, prípad. Takže vy ste e, sa zmienili o rozhodnutí kolegia a my v takom prípade budeme tlmočiť pani komisárke Jurovej našu nespokojnosť, e, keďže teda ide o rozhodnutie kolegia. Sofie, ja viem, čo chcete povedať. Vy nám môžete povedať len to, čím vás poverilo kolegium, ale mohli by ste vyslať zodpovedného komisára, eh, nech už je to ktokoľvek, je to pani Jourova, aby navštívil tento výbor čo najskôr, aby sme dostali skutočnú politickú odpoveď, lebo, ako povedala Cecilia Wikström, ľudia v Spojenom kráľovstve si zasluhujú rýchlu odpoveď. Ja už som v duchu pani Jorovu e, pozval, takže prakticky to takisto e, urobíme. Je to otázka nielen obsahu, ale aj zodpovednosti. Je mi ľúto a budete so mnou súhlasiť, že my sme E, e, že nám bolo povedané, že my kladieme e, nevhodné otázky, vysmievajú sa z nás, ale my sa pýtame závažné otázky, ktoré sú skutočne smrteľne vážne a chceli by sme aspoň dostať včas odpoveď. Dobre, pán Deprej, vy ste mali otázku ohľadom využívania prekladu adries eh, v rámci siete dopravcov. Ďakujem pekne, pokiaľ ide o poskytovateľov internetu. Eh, táto téma je pre vyšetrovateľov na, eh, v polícii problematická. Tu je možnosť vlastne zdieľania jednej IP adresy zo strany viacerých používateľov v tom istom čase, čiže tým pádom technicky je pre policajtov náročné E, byť v súlade s ich právnymi povinnosťami, pokiaľ ide o identifikovanie presného používateľa za konkrétnou IP adresou, keďže e, momentálne tá technológia funguje tak, že niekedy aj viac ako tisíc ľudí využíva tú istú IP adresu. E, Belgicko popísalo etický kondex poskytovateľmi prístupu k internetu, kde sa znižuje e, počet e, užívateľov konkrétnej IP adresy a my chceme čo možno najskôr prejsť na nové technológie, nové generácie IP adres, tak aby sme e, poskytli tú, teda, teda oni chcú poskytnúť ilimitovaný alebo nelimitovaný počet IP adres. Ja sa pýtam komisie, nemyslíte si, že by nejaká legislatívna, legislatívny krok mal byť prijatý a teda nemalo by sa o tomto hovoriť aj v rámci fóra pre internet Európskej únie. Ďakujem pekne. Okay, thank you very much. Áno, ďakujem. Takže odpoveď nebola poskytnutá včas. E, možno, že sme položili príliš veľa otázok, ale tu sa teda skôr e, pýtame na tú procedurálnu stránku a nie na obsah. E, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Ja nadviažem na kolegyňu z DG Justice. Ona správne poukázala na to, že niekedy e, skutočne trvá určitú dobu, kým e, môžeme e, v podstate uzavrieť ten proces kolegy a túto bolo 17. septembra naplánované a toto samozrejme vytvára veľké nároky a kladie veľké nároky na proces presadzovania e, práva e, všade v Európe a ten e, prípad belgický je v tomto smere významný a komisia sa snažila túto otázku riešiť prostredníctvom regionálnych internetových registrov, ktoré riadia pridelovanie adries IPv4 a IPv6 a my sme sa snažili postupovať e, týmto spôsobom, ktorý je a zdá najslubnejší v tejto oblasti, aby sme našli riešenie, ale komisia zároveň aj podporuje implementáciu IPv6 v EÚ e a e, ukladá požiadavky v rámci a presadzuje teda tento zámer v rámci verejného obstarávania a financovania a snaží sa e, stimulovať členské štáty, aby sa inšpirovali belgickým príkladom a uzatvárali takéto dobrovoľné e, služby s poskytovateľmi internetu v rámci svojej jurisdikcie. Ďakujem, Žerát. E, veľmi stručne. Ja by som chcel zúrazniť skutočnosť, že toto je otázka, ktorá sa týka, povedzme, najmä Belgická. Ja som si pozorne počul to, čo povedal pán Avramopoulos a čítam. Komisia si uvedomuje, že tento problém existuje, podporuje vykonanú snahu, aby o tejto téme sa viacej hovorilo a v roku 2017 ešte počas posledného stretnutia IP sieť o tomto e, sa rozprávala, aj Europol o tom hovoril, takže som trochu hm, prekvapený, to uvedomovanie si alebo e, nejaké osvetové aktivity, ktoré sa spomínajú, to je politický akt, e, alebo treba konať viacej. A pokiaľ treba, tak prečo to nerobíte? Z hľadiska teraz, myslím, právnych krokov. Ďakujem. Oh, you've asked another question. Mali ste ešte ďalšiu otázku? Áno. Alebo ešte dáme slovo kolegyni z komisie. chceli ste teda ešte nejakú rýchlu odpoveď a potom to môžem uzavrieť? áno, ďakujem. Vzhľadom na globálnu povahu tohto problému, hľadanie riešenia na fórach, na ktoré som poukázala, to znamená tých 5 e, regionálnych internetových registrov v jednotlivých, na jednotlivých kontinentoch, toto vyzerá ako sľubná cesta vpred na globálne riešenie problému, ktorý nie je len európsky a Ďalšie riešenia by nemuseli nevyhnutne spadať e, do pola pôsobnosti môjho e, riaditeľstva, preto sa k ním teda nemôžem teraz e, vyjadriť. Ďakujem vám za túto výmenu názorov. Ďakujem pán Depres, pán Pole, Polieze, vy máte otázku, napísali ste to v, v, v, v, v po svojom jazyku, takže prosím, ja by som chcel povedať, že 12. septembra som od e, komisára Avronopula sa e, dostal odpoveď e, na svoju otázku, ktorá je dôležitá na diskusiu aj tu. Ja som predložil otázku, ktorú potvrdila aj Elizabeta Giardini a Alessandra Mussolini ohľadom uznesenia parlamentu z 18. mája a ide tu o e, prerozdeľovanie žiadateľov o azyl. 160 tisíc žiadateľov z Talianska do Grécka do zajtrajšieho dátuma, ale 22. septembra, to znamená ten posledný deň, ktorý komisia potvrdila, sme videli, že sa rekolovalo len 9 tisíc žiadateľov o azyl a 20 tisíc 65 z Grécka, takže len niečo málo cez 18 Takže pýtam sa na základe uznesenia, že sa teda navrhovalo a požadovalo odloženie, pokiaľ ide o tento plán e, presídlovania a vzhľadom na odpoveď e, komisie sme vydedukovali, že takéto predlženie e, sa neplánuje a, e, je, a súvisí to aj s zmenou nariadenia Dublin, Dublin 3 a ja s tým súhlasím. Nemôžeme teda ten ITER E, urýchľovať, musíme sa držať e, Dublinu 3, ale je dôležité, aby komisia myslela aj na navrhnutie e, nejakého nového plánu presídlenia po dvoch rokoch. Máme 18 v porovnaní s tým pôvodným plánom. A to v dôsledku v úvozovkách egoistického postoja niekoľkých členských e, štátov. E, takže komisia, môžete zareagovať? Ďakujem, pán predseda. Pokiaľ ide o, tých, o tie procedurálne aspekty, ja sa ospravedlňujem za neskorú odpoveď 12. septembra. Zopakujem, čo už povedali kolegovia z DG Just. Pokiaľ ide o podstatu, prvou prioritou pre nás pri e, relokácii je pokryť tých, ktorí majú právo na relokáciu. Ako povedali e, poslanci, ten dátum e, na stanovenie oprávnenosti je zajtra. Uvidíme, koľko ľudí v Taliansku a v Grecku na relokáciu zostáva. A to znamená, že transfer môže nastať po 26. septembri, ako sme povedali v predchádzajúcich správach o relokácii a presídlovaní. A opäť e, sme o tom hovorili aj tu a opakovane, že v zásade my to vnímame tak, že tí, ktorí majú právo do 26. septembra, stále môžu byť relokovaní. Taliansko a Grécko by sa takisto na to mohli kvalifikovať. A Transfer týchto žiadateľov by mal nastať po 26. 26. septembri alebo v primeranej dobe potom. To je naša hlavná priorita, ako aj hľadanie štruktúrálneho riešenia problému a vyhýbanie sa ad hoc riešeniam a dočasným riešeniam. To znamená mechanizmus schopný e, odolať e, výzvám, krízam a ktorý by fungoval aj v bežných okolností dokonalo. Pokiaľ ide o uznesenie zo 16. mája 15, 2015 parlament komisia požiadala o predlženie rozhodnutia rady a tí oprávnení žiadatelia v Grécku teda budú presunutí do iných členských štátov a pokiaľ ide o prípadné predlženie platnosti rozhodnutia rady alebo predlženia nad rámec týchto rozhodnutí rady, my by sme e, na to zareagovali v oznámení, ktoré sa príjme v stredu 27. septembra. E, to znamená uprostred e, toho obdobia Európskej agendy pre migráciu. Ďakujem. My musíme teraz pokročiť ďalej, takže bohužiaľ už sa tomu nemôžeme venovať viac času. Ďakujem vám za túto otázku, ďakujem komisii za odpoveď a je skutočne veľa otázok, ktoré vyvstali a e, ja budem pamätať na politickú zodpovednosť e, komisie a pozvanie komisárky. Takže e, teraz, kolegyne a kolegovia, body 9, 10 a 11. Tu máme tu je potrebné urobiť tri krátke rozhodnutia, tri požiadavky na konzultácie, ktoré parlament dostal na konci júna a uprostred júla ohľadom automatizovanej výmeny údajov. Máme eh, tu pani Maria Grapini, zastúpenú pani, ktorá zastupuje pani uh, Mario Grapiny, pána, aj pána Štetinu. Takže Rozhodli sme sa, že tieto tri body budú predmetom zjednodušeného konania e, podľa e, e, článku 63 rokovacieho poriadku. Takže ja by som bol skôr za to, aby sa ten návrh rady prijal bez pozmenujúcich návrhov a chcel by som požiadať e, pánov spravodajcov, či takisto e, na či, či, či, teda, či takisto súhlasia um, s týmto návrhom e, Manika. Áno? Áno, ďakujem, Claude. Za pani Mariu Grapini vás chcem informovať, že Európsky parlament schválil návrh uh, uh, rozhodnutia e, rady ohľadom výmeny, automatickej výmeny autom, e, údajov, e, rozhodnutia 2008-69 lomené JHE a takže toto zakladá právo na poskytovanie a E, a vyžiadanie si e, registračných značiek automobilových e, značiek motorových vozidiel a takisto podľa rozhodnutia 2008 Lomené 16. Eh, Česká republika plne uplatňuje všeobecné ustanovenia o ochrane, o ochrane údajov v kapitole 6 eh, rozhodnutia 2008 eh, lomené 116 lomené je a je. Pán Štetina. Ďakujem za slovo, pán predseda. Portugalsko splnilo všetky podmienky a preto navrhujem schváliť e, návrh textu rady. Áno, stručné a jasné, k veci ďakujem vám, takže nie sú, nie sú námietky. V tom prípade, Monika, ďakujem za to, že ste zastúpili pani Grapiny. Ďakujem, pán Štetina. Takže v tomto prípade ten navrhovaný postup môžeme schváliť a je tu celý rad ďalších vecí, ktoré by som ešte mohol prečítať a, a odľahlo by mi, ale e, v každom prípade e, týmto sme to uzavreli. Ďakujem pani Beňová, ďakujem pán Štetina a teraz hlasovanie. Kolegyňa a kolegovia, urobme si krátku prestávočku do 18.25, 6 eh, minútok, prosím, kratučku. A či sa vám to nepáči? A chcete hlasovať teraz, eh, ešte predtým, než sa vrátia ostatní kolegovia, tak to ich pripravíte o právo hlasovať? Mohli by sme hlasovať teraz, ale prichádzajú niektorí kolegovia ešte, alebo sú na ceste, takže by sme mohli počkať do 25. Takže si urobíme kratúčku prestávku a budeme hlasovať e, jednoducho presne o 18.25 e, a pripravte si prosím elektronické hlasovacie karty. Colleagues, we're just waiting for the rapporteur. As soon, as soon as the rapporteur arrives, we... Čakáme na spravodajcu, len keď príde spravodajca, tak hneď začneme hlasovať. Okay, colleagues, we proceed to the vote on... Takže začneme hľadovať, hlasovať o názorového rozšovia o e, účinku určitých ustanovení šengenského aky, ktoré sa týkajú víz v, v Bulharsku a Rumunsku. Spravodajcom je pán Diaz de Mera. Augustín, chceš niečo povedať ešte pred hlasovaním? Nie. Takže ideme hlasovať. Bude to len jedno hlasovanie, elektronické hlasovanie keď Tomáš tam vloží svoju, Tomáš Zdechovský tam vloží svoju kartu, ako aj pán Lobes Zagilar, ak tam vložia, tak potom to bude v rovnováhe, prosím rýchlo. Otváram hlasovanie. Ešte stále môžete hlasovať. EPP má o jedného priveľa. Takže keby jeden mohol z EPP odstrániť, dobre. Končím hlasovanie. Schválené 36, traja proti. Nikto sa nezdal. Graku, gratulujem pánovi Diazovi Demera. Tým sme končili dnešné hlasovanie. Ďakujem veľmi pekne.